and we will have today the exchange of views not only with the author of the report but Vážení kolegovia, dovolte, aby sme dnes ráno začali. Začneme bodom 17, je to aktuálny stav a budúce synergie pre vyššiu účinnosť EFRR e a ostatných štrukturálnych fondov. A k tomu máme hostovských rečníkov ako prvý bude hovoriť pán Štefan Pásos Vidal. Áno, ďakujem pani predsednička. Je to e, to, čo máte pred sebou, to je pracovný dokument. A v podstate e, tu ide o takú všeobecnú akcentáciu toho, že um, chceme na lokálnej úrovni dosiahnuť v rámci čerpania štrukturálnych fondov lepšie výsledky a takisto viac, viac hodnotu pre e, pri čerpaní týchto prostriedkov, e, takže ich budeme čerpať súhrne. E, tento, týmto dokumentom si myslíme, že dosiahneme skutočnú pridanú hodnotu A čo sa týka sociálnych, kohezných a štruktúrálnych fondov, vo všeobecnosti môžeme povedať, um, takisto čo sa týka Európskeho poľnohospodárskeho fondu, že tu je istý vývoj, je potrebný lepšie koordinovaný, eh, koordinované nasadenie, nie len eh, čo sa týka čerpania peňazí a čerpania prostriedkov, ale aj čo sa týka inovácií a sieti. <clears throat> Toto sa explicitne eh, uznáva vo všeobecnom strategickom rámci. Vážení kolegovia, čo sa týka krátkosti času, ja, e, sa ne, ja nebudem teraz e, veľmi citovať ten dokument, ktorý máte predložený. ďakujem hosťom, ktorí prišli za ich ochotu. E, myslím si, že je dôležité, aby sme sa mohli poučiť z ich skúseností a položiť im praktické otázky. Mm, áno, ďakujem, hovorí pani predsedajúca. Máme troch hostí. Jean-Martin Defe, riaditeľ spoločnosti Ecoris Brusel. Potom je to vedúci riadiaceho programu Sasko Anhaltsko, eh, Helert Norbert a potom Serafín Pazos vydal z Bruselskej eh, kancelárie pardon, z zhromaždenia škótskych miestnych orgánov. Všetci sa vyjadria ku kohezii a ako Prvý bude hovoriť pán Jan Martin Fett. Áno, ďakujem, pani predsednička. Ja by som sa chcel koncentrovať na, e, základ, na e, štúdiu Európskej únie. Tento program obsahuje 47 miliónov eur a bol robený na základe výsledkov z roku 2006. Program Urban 2 je príkladom integrovanej politiky nie len v teórii, ale aj v praxi. Ja sa teraz e, chcem odkázať na to hlavné, na tú hlavnú výzvu v rámci EDF a to je čerpanie štrukturálnych prostriedkov pre ďalší rozvoj miest a regionov. Je dôležité, aby sme tu niečo urobili a v rámci Orbánu 2 vidíme, ako by sa to urobiť dalo. Ako som už povedal, začali sme v roku 2006 a odvtedy sa e, nasadzovali integrované um, integrované opatrenia v krízami otrasených mestách. 70 miliónov eur sa na to použijú v rámci Európskej únie. To, sa to týka okolo 2 miliónov obyvateľov. My eh, tu máme určité stratégie a zdroje. Um, čo sa týka realizácie programov, stratégií a zdrojov, to je jedna vec. Druhá vec sú to projekty a tretie, za tretie sú to synergie medzi projektami financovanými cez Urban 2 a integrovanými týmami. Dovolte mi, aby som tieto štyri typy práce predstaviť. To je z typ 1, integrácia Um, stratégií a prostriedkov. E, táto stratégia by mohla viesť k tomu, aby sa alokovali ďalšie prostriedky, predovšetkým pre mainstreamové programy. E, Orbán EDF. E, tieto prostriedky nám umožňujú zameriavať sa na veľké priority, napríklad na projekt v Španielsku, kde sa projekt Urban použil na realizáciu širokého, širokopásmového prístupu e, spolu s ďalšími e, spolu s ďalšími um, finančnými úroveň projektov. Tu je možné v rámci Urban 2 integrovať určité programy a to sú programy, ktoré majú rôzne ciele a sú realizované rôznymi fyzickými týmami. Sú to programy, ako napríklad um, projekty týkajúce sa využívania nevyužitých budov na, určité, na, na isté účely. Konkrétne, pr, konkrétny projekt využívania takéhoto um, takéto budovy bol pre domov pre ženy v Rotterdame. Sa to použilo dosť neobvyklo, neobvykle. Povedalo sa, že sa vytvorí stredisko pre mladých imigrantov a tento projekt zastrešovala detektívna kancelária. Bolo to veľmi nekonvenčné, ale ukázalo sa, že je potrebné zamerať sa skutočne na jadro problémov práve tu v tejto konkrétnej mestskej časti a faktom je, že sa tu zlepšila školská dochádzka, že viac detí absolvovalo eh, školu a že to malo pozitívne dopady na obyvateľstvo. Potom za tretie, my predpokladáme, že jediný projekt e, sa môže riešiť sociálnu alebo e, sociálny alebo ekonomický projekt. Toto niektorí síce hovoria, ale podľa nášho názoru je to naivné. Uh, sú, je preukázané, že je, to funguje oveľa lepšie, keď sa projekty integrujú, ako napríklad teda projekty pre marginalizované skupiny, asície, asociácie miestnych podnikateľov a spolupráca s cirkevnými spolkami. Takže takýto typ spolupráce má vždy väčší dopad. A e, štvrtý typ integrácie, to je integrácia tímov, ktoré týmy realizujú. Tu zohráva ju hrávnu úlohu a partnerstvo a vytváranie hlavne e, dobrých podmienok. Ide o partnerstvo e, jednotlivcov a skupín subjektov. Ehm, preto musíme využiť <clears throat> pardon, určité synergie. Je tu taký manažerský tým, ehm, napríklad na radnici alebo v Halifaxe majú jeden jediný rozpočet. Um, je to projekt, ktorý um, sa využ- tieto prostriedky sa využívajú na rekonštrukciu budov. Je dôležité, aby sa je dôležité, aby manažer naviazal kontakty Je to určitý význam politiky súdržnosti, a integrácie, ktorá má dopad predovšetkým na oblasť, v ktorej eh, je kríza. Čo sa týka dvojky, tento integrovaný prístup eh, poskytuje ďaleko lepšie výsledky a táto politika vylučuje alebo veľmi obmedzuje možné stroskotanie projektov. Dobre, ďakujem, a hovorí pani predsednička. A teraz by som e, chcela vyzvať pana Norberta Hellera, aby sa vyjadrila na túto tému. Ďakujem veľmi pekne. Ja som tu ja som, ja vám chcem povedať niečo o Sasku Anhalsku. Vidíte na tejto malej mape rozdiel medzi tými urbanými programami. E, vidíme, že tu máme väčšiu plochu, e, máme väčšiu plochu, ktorá sa musí strategicky rozvinúť. A čo sa týka kohézie, to viete veľmi dobre, to nepotrebujem čítať. Dobre, e, tu máme vlastne všetky tri fondy, e, poľnohospodársky, sociálny a štruktúrálny, celkom 12 miliónov eur. E, takže vystáva otázka, ako možno vyriešiť túto komplexnú otázku. My tu máme fondy a ich rozpočet, máme tu pravidlá, čo možno podporiť. A je to teda vidiecký priestor alebo mestský mestské urbané oblasti, ktoré treba podporiť. Takže e, vidíme, že sú tu isté technické, e, technické otázky, ktoré je potrebné pri e, realizácii urbaných programov, vyriešiť. Nie je úplne jasné, ako by to mal, ako by sme mali postupovať. Máme tu strategické východisko a samozrejme musíme tieto tieto postupy zostaviť v rámci evaluácie. Musíme to na niečom merať, čo sa týka vstupov a výstupov a výsledkov. Tu máme rozdiely medzi mestským a vedeckým urbaným priestorom čo to vlastne znamená, keď podporujem nejakú školu alebo um, škôlku alebo výstavbu ciest alebo malé podniky, širok, zavedenie širokého pásma, poskytovanie malých kred, úverov a tak ďalej. Toto všetko môžem robiť tak v mestskej urbánnej oblasti, ako aj vo vidieckej urbánnej oblasti. Toto možno v celom regióne vidieť a hodnotiť e, rovnako. Tu máme potom určité rozdiely týkajúce sa priestorového hodnotenia potrebujeme rozdielne štruktúrálne fondy a správne orgány v, tom, v tej istej oblasti. Potrebujeme pravidlá stanovujúce pod, možnosť podporovania a potrebujeme jednotný wording potrebujeme vôbec počítačové systémy? Toto sú všetky, všetko otázky, ktoré zohrávajú úlohy pri využívaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov a ani nie tak, či je to užitočné alebo nie je to užitočné a potrebné, ale skôr pri odpočte a fakturácii v rámci e, čerpania týchto prostriedkov. Je dôležité, či je to malý projekt alebo veľký projekt a euro je vlastne e, v celej Európe, v celej Európskej únii vždy euro. Tu je určitá špecifikácia, určite áno, napríklad typické poľnohospodárske projekty, ako napríklad eh, podporovanie alebo prémie pre um, polia na pestovanie repky olejnej. Potom sú tu rôzne hospodárske uh, subvencie, aj subvencie trhu práce, ale toto je veľmi veľký širok, toto je veľmi veľké, široké jadro v rámci celého projektu a euro zostáva eurom. A my veľmi často ideme do rizika, že tu máme určité, že si špecifikáciu, eh, že si špecifikácie um, meníme, eh, milíme s pravidlami. Nie, my musíme stanoviť jasné pravidlá, pokiaľ toto chceme realizovať. Pre každú žiadosť o projekt pre každé schválenie projektu, pre každú e, platbu projektu musíme mať jednoduché kontrolné mechanizmy, čo možno e, čo sa môžeme poučiť z toho, čo sa v, minulo, čo v minulosti prebehlo. My potrebujeme um, systém správovania jednotlivých fondov a to cez viaceré časové periódy. Tento systém by sa nemal sústavne meniť pretože nový časový úsek sa prelína z predchádzajúcich. Máme istý časový interval, kedy platia obidva, obidve tieto projekty. A vieme, že e, v určitom krátkom časovom úseku sa musíme venovať dvom projektom. A toto potom niekedy vedie na úrovni e, realizácie projektu e, k zmetkom, pokiaľ tam nie je jasná diferenciácia. A v každom regióne, pokiaľ máme regionálne kooperačné programy, tak v každom regióne musí byť za to zodpovedná jedna správna alebo administra, jeden správny alebo administratívny orgán, ktorý diskutuje s Bruselom a ktorý vlastne jednotne v celej krajine potom implementuje jednotlivé postupy. My jednoducho potrebujeme jednotné pravidlá pre čerpanie fondov negatívne napríklad by bola daň, ktorá Ehm, ktorá nie je, oh, nie, nemožno, ktorú um, subvencovať DPH. Napríklad, ak nejaká obec stavia e, jazero alebo priehradu v rámci ochrany, e, protipožiarnej ochrany, tak DPH musí znášať sama. Toto nemôže si odpočítať e, zo subvencovaných prostriedkov. A takisto to platí aj pre uh, pre jednotlivé podniky. Tieto potom nie sú v rámci týchto programov a EFRR e, subvencovania. E, tuto proste nie je možné e, z niektoré, niektoré obnosy, ako je DPH, teda odpočítať zo subvencovaných sum. Na toto je potrebné robiť kontroly, takisto kontrolovať veľkoprojekty z regionálnych fondov, pretože niektoré sa niektoré e, subvencie alebo subvencované projekty napríklad sa kontrolujú satelitom, či sa napríklad jednotlivé plochy skutočne, či sa na tých plochách pestuje to, čo bolo subvencované. Aha, prepačte, toto sa mi animácia mierne zmiatla. Potrebujeme jednoducho všetky, e, pre všetky fondy jednotné evaluačné pravidlá keď si zoberieme agrárny fond, momentálne to vyzerá tak, že sa e, požaduje ročný evaluač, ročná evaluačná správa a, a s potom máme takú sprievodnú, sprievodné preverovanie a potom máme záverečnú evaluáciu. My jednoducho nám jednoducho nepomôže, pokiaľ je jasne zrozumiteľná, zrozumiteľná textová verzia anglická po celé roky. My potrebujeme jasné preklady. Negatívnym príkladom je napríklad schvaľovací orgán, ktorá v rámci týchto eh, projektov Um, a, a v rámci týchto projektov aj platobné orgány, payment authorities. Ale takisto je dôležité, aby boli jasné pravidlá pre auditovací orgán. V podstate e, nariadenia, nariadenia niekedy používajú rovnaký výraz pre rôzne orgány. Občas máme problémy s finančnými nástrojmi. Tu sa veľmi často diskutuje len po povrchu a e, potom, keď si to rozmeníme na drobné, čo pod tým konkrétne rozumieme, tak to sa vlastne aj počas tých podporných alebo subvencovaných periód mení. My tu takisto nemáme jednotné znenie, čo je problém my sme v poslednej perióde, nie v drafte, v poslednej perióde sme hovorili o prioritách štruktúrálnych fondov a podpory a teraz a o ťažiskách a v novom, v novom nariadení, o, tým, o tom ďalšom, o tej ďalšej časovej perióde sa hovorí o prioritnej osi dokonca. Takže v Nemčine. Takže mm, tieto zmeny sa nám zdá, že majú aj hlbší dôvod. My jednoducho potrebujeme jednotné definície e, cez všetky fondy v rámci celej Európskej únie. My musíme jednoducho jasne stanoviť, čo čo, čo, to znamená e, platba. To môžu byť e, zálohové platby, to môžu byť dodatočné platby, e, platby môžu byť splatné alebo môžu sa zaregistrovať dátumom prevodu alebo dátumom nabehnutia na účet a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že musíme to jasne definovať. Musíme hovoriť takisto o vytváraných pracovných miestach potom, čo sa týka počítačovo podporovaných systémov v rámci Európskej únie a na úrovni EÚ, aj na úrovni členských štátov. Pri najmenšom to potrebujeme tiež na regionálnej úrovni takéto jednotné pravidlá. My potrebujeme jednotné požiadavky na správy, na hodnotenia, keď sú tieto požiadavky na správy v jednom fonde iné ako v druhom, tak je to pre nás veľmi ťažké vytvoriť jednotnú databázu, pretože pokiaľ by to bolo tak, že by sme mali jednotný wording, jednotné de definície, jednotné, uh, defini jednotné interpretácie, jednotné preklady, tak potom by sme vlastne mali jednotné čísla. Eh, tým by to bolo lepšie podporované eh, počítačom a mali by sme vlastne spolahlivé informácie, ktoré by napomáhali nájsť rozhodnutie a nájsť riešenie a urobiť rozhodnutie. Takže to je potrebné tak na národnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ. Máme viacero ciest, ktoré vedú k cílu, ale keď ideme viacerými cestami, tak je to ťažké. Preto by sme sa mali rozhodnúť jednoducho pre jednu cestu a de- takto demonstrovať, aké problémy e, spočívajú v tej komunikácii. Pozrite si jednoducho ešte raz na túto moju priesvitku a uvidíte, že že e, ten, ktorý požiadal o tú hojdačku, tak ten sa asi nevyjadil úplne presne. My jednoducho tým pravidlám a postupom musíme e, dať väčší význam. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Uh, Ďakujeme pekne. Bola to skutočne, uh, hovorili ste z vlastných skúsenostiach, takže skutočne to bolo veľmi informačné. Teraz poprosím pána Vidala, ktorý je riaditeľom Kosla, aby nám prezentoval svoju, svoj príhovor. Nech sa páči. Thank you. Thank you, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne aj spravodajcovi za to, že nás pozval na toto stretnutie. Ja som riaditeľom e, Kosla v Bruseli a sústredím sa na politiku územnej súdržnosti. A som predsedom CEMR, čo je takisto organizácia, ktorá sa zaoberá na E, politiku súdržnosti. Potom, čo sme počuli e, výsledky zo strany hodnotiteľov, pozrieme sa teraz na to, ako s takýmito informáciami narábajú tí, ktorí musia využívať informácie na to, aby mohli využívať prostriedky z fondov. Poprosím ďalšiu priesvitku. Áno, čiže toto je taký všeobecný úvod. CMR je agentúra. Je to vlastne asociácia miestnych úradov a sme najstaršou organizáciou takéhoto druhu. Máme skúsenosť z viacerých rokov. V poslednej e, dobe sa sústredíme na miestny rozvoj. E, spolupracujeme s komisiou už viaceré roky a sme radi, že sme boli začlenení do správy o kohézii, pretože sme presvedčení o tom, že to je práve tá možnosť, ako môžeme nájsť e, krok smerom vpred. Na základe údajov, ktoré máme e, z praktickej skúsenosti, nie len z hlavných úradov našich, našej asociácie, ale máme skutočne 20-ročnú skúsenosť a Vychádzame teraz z tejto skúsenosti, ako to budem aj prezentovať. Máme koordinátorov eh, v rámci eh, regionálneho rozvoju. Poprosím ďalšiu prísvitku. Ako som už povedal, Kosla eh, je príkladom toho, ako sa dajú e, zoskupiť organizácie. Vidíte tuto v Škótsku, ako fungujeme. Mm, e, škótske obyvateľstvo je oveľa početnejšie ako, ako niektoré miestne e, komuny v Európskej únii, čiže vychádzame z tejto našej skúsenosti. Máme skutočne dlhodobú skúsenosť, pokiaľ ide o poradenskú činnosť a management projektov pokiaľ ide o miestny rozvoj. Máme tu už uh, určité výsledky s našimi projektami. Čiže táto je konkrétna skúsenosť, ktorá uh, vlastne podporuje väčšinu našej skúsenosti, ktorú máme. Ako vidíte, iste to aj poznáte, máme, je tu celé, celá paleta, celé množstvo dalo by sa povedať až nadbytok potenciálnych fondov, ktoré sa dajú využívať pre rozvoj. Máme ERDF, ESF, a potom takisto Leaderlag a ostatné fondy mm, mm, mm, možno ste už počuli o projekte Smart City, ktorý sa pripravuje na ďalšie programové obdobie. Čiže máme viacero platformiem, na základe ktorých sa dá využívať e, spolupráca. Sú tu miestne skupiny, ktoré takisto môžu využívať aj e, fond pre rybolov. Takže zmena, ktorá nastala vo financovaní miestneho e, rozvoja, e, bola pozitívnym krokom a skutočne to bolo aj ocenené. Komisia usmerňuje a jasne stanovuje, kto má aké úlohy a aké má e, kompetencie. Ďalšia priesvitka. Ako som už povedal, v teórii sú síce veci pekné, ale v praxi sú oveľa komplexnejšie. Hovoríme tu o ľuďoch z menších miestnych komunít. E, máme e, ľudí, ktorí sa snažia o projekty, ktoré boli financované z Európskej únie, čiže v podstate tá realita vyzerá oveľa komplexnejšie. Máme viacero úradov pre jednotlivé fondy, E, viacero dozorných úradov a je tu viacero úrovní vlády, ktoré sú involvované, viaceré možnosti interpretácie pravidiel a iste si viete predstaviť, že keď hovoríte o konkrétnych projektoch, tak treba to rozpracovať do detajlov, iba vtedy je projekt úspešný. Potom máme aj správy z väčšiny členov našej asociácie, kde sa interpretujú pravidlá aj za pochodu. A to samozrejme nepomáha veci. Možno to objasní situáciu, ale nepomáha to jasnosti alebo e, získa, alebo prehľadnosti získavania finančných prostriedkov. Čiže toto sa bude musieť e, takisto zlepšiť. Potom tu ešte máme národné požiadavky, dodatočné národné požiadavky, ktoré uviedli do praxe na členské štáty a tieto takisto komplikujú, komplikujú alebo ponúkajú určité možnosti riešenia. Ak máme sa vysporiadať s takými, takým veľkým množstvom požiadaviek, tak vlastne miestne miestne autority, miestne úrady majú skutočne ťažkú prácu, aby sa dostali k financovaniu zo strany Európskej únie. Na ďalšej priesvitke vidíme informácie, ktoré eh, hovoria o podpore o podpore zamestnateľnosti za využívania eh, finančných prostriedkov z týchto fondov. ESF je prístup, ktorý má podporiť eh, konkrétne riešenia projektov Hovoríme tu o miestnej úrovni. Mohli by sme povedať, že v rámci programu je tu viacero úrovní, na základe ktorý, na ktorých sa podporujú jednotlivé projekty, ale využívajú sa, z toho, využívajú sa pritom viaceré fondy. A ďalším príkladom eh, by mohlo byť e, spolupráca aktivity SDF a ERDF, kde sa zdieľajú náklady na spustenie projektov a to vlastne vedie potom ku komplexným e, vzorcom, pokiaľ ide o využívanie finančných prostriedkov z týchto fondov. Takže je to komplikované predovšetkým v krajinách, kde administratívne kapacity nie sú tak rozvinuté. A Potom tu ešte máme tzv. dilemu Tory Paper. To znamená, že tí, ktorí využívajú prostriedky z týchto fondov, strávia dosť veľké množstvo času na to, aby, aby aby sa venovali vyučtovaniu takých základných e, položiek, ako je napríklad toaletný papier. Takže viete si predstaviť, že skutočne to je administratívne veľmi náročné zvládnuť e, vyučtovanie týchto fondov. E, potom je to dôležité samozrejme pre celkový priebeh projektu, e, Viete si predstaviť, že je tu financovanie naprieč viacerými fondami. Eh, úrady, ktoré spravujú tieto fondy, eh, potrebujú určité finančné zabezpečenie, finančnú záruku pri poskytovaní týchto prostriedkov a preto postupujú relatívne dôsledne Pokiaľ ide o audit a overenie výsledkov projektu, tak to sú takisto komplexné veci, ktoré musia byť pripravené. Potom je tu ešte viacero úrovní manažmentu. Keď si zoberiete projekty ESF a ERDF, ak sa pridelia peniaze e, nejakému regiónu, tak tie sa potom spravujú na miestnej úrovni. To je taký bežný postup Platí to napríklad pre Francúzsko, Nemecko, Polsko, pretože toto sú najväčšie členské štáty a vo väčšine týchto štátov máme dosť e, silnú miestnu administratívu, ale táto charakteristika sa týka aj viacerých úrovní RDF a SDF, ESF, kde sa prevádzkujú viaceré projekty. Nikto nespochybňuje skutočnosť, že členské štáty musia si stanoviť e, priority a musia urobiť viaceré rozhodnutia, čo je dôležité pre poberanie finančných prostriedkov z týchto fondov sú tu fondy, ktoré sú zacielené na miestny rozvoj a tieto môžu byť využívané na národný aj miestny rozvoj. Ehm, môže tu byť problém, pokiaľ ide o koordináciu a konzistenciu. Môžete mať napríklad Národný úrad, e, ktorý spolupracuje s e RDF programom a potom iný úrad tej oblasti, ktorý spolupracuje s ESF programom a z musia sa tieto úrady dohodnúť na tom, aby pracovali určitým konzistentným spôsobom, aby zosúladili tie projekty. Čiže viete si predstaviť, že je to dosť komplikované a v rámci stratégie EU 2020, ak budeme postupovať e, na základe top-down prístupu, čiže z hora smerom nadol, tak situácia sa možno ešte skomplikuje. Čiže to je len také varovanie. Ešte jeden príklad, na ďalšej prísvitke to máme. Tu vidíme, a to napriek určitej komplexnosti celkového postupu, vidíme, že v Spojenom kráľovstve je táto situácia skutočne e, komplexná, ale ak napriek tomu zoberieme do úvahy, tak je tu vidieť jasné určité črty. Vidíme tu, ako využívajú tieto projekty. Napríklad v prípade Anglicka vo Veľkej Británii Máme tri rôzne kanály. Máme tu ERDF, majú 9 kooperačných programov, potom majú zasa program cez ESF a potom ešte majú operačný program pre uh, vidiecký uh, fond. Čiže vidíte, ako sa snažia skombinovať tieto finančné alebo postupy v rámci týchto, pros, v rámci týchto um, fondov. Uh, v Škótsku a vo Velse sú záležitosti trochu jednoduchšie, pretože všetko eh, je eh, vlastne manažované škótskou vládou. Ide tu skôr o takú jednotnú administráciu. Je tu, je, podlieha to viacerým ministerstvám, ale uh, majú tam miestnych, majú tam riaditeľov na ministerstvách, ktorí sú zodpovední za manažovanie tých fondov, ale predsa len to podlieha komplexne vláde a na základe toho je vlastne to riadenie, administratívne riadenie jednoduchšie. Pokiaľ ide o vidiec, vidiek a územnú celistvosť, tak to je takisto záležitosť, ktorú spravujú dve generálne riaditeľstva. Možno poznáte situáciu, e, kde ERDF a Fondy pre rozvoj vidieka majú zhruba tú istú veľkosť, pokiaľ ide o členovanie prostriedkov na vidiecký rozvoj. Máme Axis 3 líder, tieto sú trochu odlišné od ERDF. Ako som už uviedol, e, robí sa to na operačnej úrovni, ale môže byť kde, situácia, kde sa tieto projekty prekrývajú. Vo väčšine krajín je dôležité, že sa týmto programom venujú viaceré ministerstva, to znamená, sú tu dva kanály, ktoré paralelne prebiehajú, ale tie častokrát možno nekomunikujú a to vlastne e, len dokumentuje komplexnosť týchto projektov. Potom sú tu dve oddelené monitorovacie výbory, ktoré e, kom, kontrolujú, ako, sa, ako projekty prebiehajú. Koordinované sú iba v určitých všeobecných otázkach. Znovu tu máme príklad keď máme projekt RDF a potom fondy pre rozvoj, fond pre rozvoj vidieka, znovu to môžu byť e, viaceré fondy, ktoré financujú určitý projekt a treba zmanéžovať spoluprácu. A túto prezentáciu máme e, zo švedskej skúsenosti. Tu vám iba chcem e, spritomniť, aký je komplexný charakter týchto rôznych typov fondov toto je príklad. V Švedsku momentálne máme nový zákon, ktorý zavezuje miestne úrady, aby eh, sprostredkovali širokopásmový internetový prístup. Mm. Snažia sa tu nájsť riešenia, čo môžu urobiť, pokiaľ ide o financovanie takéhoto zámeru. Ako tu vidíte, je tu prekrývanie sa, pokiaľ ide o zodpovednosť európskych, národných a miestnych. Prekrývajú sa tu takisto aj rôzne typy programov pokiaľ ide o základnú info, infraštruktúru prístupu k internetu. Čiže prekrýva sa tu minimálne tá kompetencia na miestnej úrovni, na národnej úrovni. Čiže vidíte, do akej miery sa prekrývajú tieto kompetencie, pokiaľ ide o správu administratívu týchto fondov. A pre menšie e, komunity takéto prelínanie sa kompetencií môže byť nápomocné. E, viete si predstaviť, že ľudia na tej najzákladnejšej úrovni sa väčšinou stiažujú, že aké to je všetko komplexné a komplikované, ale programy, ktoré tu máme eh, prezentované na európskej úrovni, musia byť eh, user-friendly, to znamená ľahko využívateľné, aby sa dali využívať v prospech programov, ktoré budú prospešné. Čiže nejde tu iba o to, aby sme zjednodušili celkový postup, ale musíme zabezpečiť to, aby tieto fondy skutočne pomáhali riešiť eh, situáciu, na ktoré sú projekty zamerané. E, pravdepodobne jeden jednotný fond by zjednodušil situáciu. Vieme z revízie rozpočtu a z rôznych iných návrhov, že takéto, e, takéto riešenie momentálne nie je možné, hoci my na to naliehame. Máme teraz možnosť využívať e, spoločný rámec. Tento rámec je považovaný za strategický už sme o tom hovorili aj s poverateľmi finančných prostriedkov a administrátormi týchto projektov, že potrebujeme vypracovať štruktúru týchto projektov čo možno najdetálnejším spôsobom, kde by boli zapracované tie elementy viacerých fondov, aby sa tie podmienky týchto poberania pri týchto, týchto fondov čo možno najviac zjednodušil, aby to bolo úplne jasné, precízne, aby každý vedel, ako má interpretovať e, podmienky. To by vlastne umožnilo mm, prehľadnosť takejto situácie, pretože to by zabezpečilo lepšiu implementáciu využívania týchto finančných prostriedkov naprieč celou, EU, naprieč celou Európskou úniou. Ale to sa dá urobiť iba vtedy, ak začneme pracovať na eh, riešení konkrétnych problémov a spolupracujeme s komisiou, aby sme s administrátormi týchto projektov skutočne identifikovali najlepšie možnosti dosiahnutia vhodných synergií. Domnievame sa, že to je pravdepodobne eh, potenciál eh, správy o kohézii a týmto by sme sa dopracovali k novej paradigme rozmiestnenia, e, rozmiestnenia e, možných riešení týchto fondov. Samozrejme, že toto je len jeden aspekt, pretože inak by ste vlastne riskovali istú konzistentnosť. A celkom určite presvedčený, že pokiaľ ide o e, program na roky, do roku 2020, pokiaľ eh, v podstate sa eh, to bude robiť podľa komisie, tak isté veci sa vynechajú eh, a to v podstate je posledná pripomienka, pretože bohužiaľ ten čas nám veľmi rýchlo beží. Pokiaľ nebudeme niečo robiť v nadväznosti na efektívnejšie využívanie fondov a synergií, Obávam sa, že efektívne v podstate v priebehu ďalších eh, deviatich mesiacov ťažko v podstate budeme môcť dosiahnuť to, čo dosiahnuť chceme. Samozrejme, že budeme sa snažiť eh, komisiu nejakým spôsobom požiadať o to, aby v tomto niečo robila a my ako jedni z aktérov, hádam, sme na patričnom mieste, aby sme to urobili veľmi pekne. Ďakujeme, myslím si, že to bolo veľmi užitočné. E, vypočuť si tieto veci v nadväznosti na to prekrývanie sa a súčasne doplňanie sa. Chcela by som povedať, že máme e, Petra Berkoviča tu v miestnosti z Európskej komisie a na konci našej diskusie by som bola veľmi rada, keby som mohla vyzvať Petra Berkoviča e, k tomu, aby nám vysvetlil, že do akej miery môžeme až zájsť v nadväznosti na tieto spoločné pravidlá v súvislosti e, s využívaním všetkých štrukturálnych fondov v rámci tejto kohéznej politiky. Teraz by som chcela otvoriť diskusiu. Zatiaľ sa nám ešte nikto do diskusie neprihlásil. Áno, nech sa páči, pán Tikšejda. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, pani predsedajúca. V prvom rade by som chcel pogratulovať Georgesovi Stavrakasovi za pracovný dokument. Je to skutočne veľmi ambiciózna práca a veľmi objektívna a naozaj sa v podstate zameriava na tie základné veci. S tým súhlasím. Ale chcel by som spomenúť niekoľko vecí konkrétne. V prvom rade synergie, pretože synergie môžu mať naozaj patričný dopad na regionálnej aj miestnej úrovni, ktoré sú to tie synergie, ktoré by mohli v podstate vďaka všeobecným pravidlám fungovať a akú koordináciu vlastne potrebujeme na to, aby sme mohli presadzovať takéto synergie a koherentnosť, pretože keď hovoríme o takejto súdržnosti, koherentnosti, samozrejme, že to prepojenie medzi ERDF a ESF je celkom zjavné, Samozrejme, že niektoré politiky v rámci ERDF by mohli byť samozrejme ďaleko pružnejšie, keby sa vlastne nejakým spôsobom e, pridružili, pripojili na programy ESF. Pokiaľ ide o sociálny fond a ostatné fondy, som presvedčený a súhlasím s tou myšlienkou, že by to malo byť revidované. Takže otázka znie, mali by sme vlastne zrušiť túto politiku oddelovania týchto fondov? Je to niečo, čo dobre fungovalo v minulosti a bolo to skutočne e, efektívne, pokiaľ išlo o miestne zóny, a, teda mestské zóny a, a vidiecké zóny, ale, alebo potrebujeme e, väčšiu súčinnosť keď vezmeme do úvahy samozrejme aj súčasnú krízu, ktorou Európa v súčasnosti prechádza, pretože je to vlastne niečo, čo je podľa mňa nevyhnutné. Budeme musieť ďaleko viac toho dosiahnuť tými nástrojmi, ktoré máme k dispozícii a urobiť to teraz. A nakoniec si myslím, že táto koordinácia sa musí urobiť na všetkých úrovniach, to znamená aj horizontálne, aj vertikálne miestne a regionálne samozprávy je potrebné vzájomne prepojiť na všetkých úrovniach, to znamená od strategického plánovania k platbám, auditom a hodnoteniu. To znamená, že musia spolupracovať na všetkých týchto úrovniach. Samozrejme, že e, zmluva umožňuje e, to, aby sa tieto fondy naozaj takýmto spôsobom združovali, ale môžu to byť samozrejme aj samostatné nástroje. A keď si vezmeme ERB napríklad, z jednoduchého dôvodu pozeráme sa napríklad na infraštruktúru, e, ktorá bola vystavaná v rámci Tangier Med 2 a v podstate sa z toho e, spravil najväčší tranzitný e, prístav v Stredozemnom mori. A v bode, keď máme nezamestnanosť, ktorá je veľmi veľká, IBR v podstate um, naozaj financuje veľmi veľa uh, veci aj v prístavoch, ktoré e, v podstate sa neferovo správajú, pretože tam ide o sociálny dumping a tak ďalej. Ale súčasne sa hovorí o tom, že sa vlastne snažia nejakým spôsobom ehm, chrániť si, e, tak povediac, e, pracovné miesta, ale dá sa povedať, že IRB v podstate Európska banka pre rozvoj podľa všetkého financuje nášho konkurenta. To znamená, že tam naozaj ide o to, že by sme mali v podstate robiť to, na čo sú isté veci určené. Nemali by sme teoreticky diskutovať o tom, že ako tieto synergie e, rozpracovať, zaviesť a čo robiť, ale mali by sme skutočne realizovať tieto synergie. Ďakujeme veľmi pekne. Ivan Gucmališ. Yes. Now it's Teraz je to jasné. Ďakujem veľmi pekne za túto možnosť. Veľmi stručne by som sa chcel poďakovať pánovi Stavrakakisovi za túto správu. Ja si naozaj myslím, že je to veľmi vážne a že je veľmi nevyhnutné, aby sme o tom diskutovali. Ja to chápem tak, že tá hlavná veta, ktorá podľa môjho názoru má skutočne globálny dosah, je na strane 6 pretože tam je jasne napísané, že ERDF a ERF by mali byť reintegrované do štruktúry rámcovej, tak ako to bolo v rokoch 2000-2006. Myslím si, že toto je skutočne veľmi vážny návrh a moja otázka znie, a adresujem ju spravodajcovi alebo niekomu z komisie, kto by na toto mohol reagovať. Keď sa pozriete na rozpočet, druhý pilier e, poľnohospodárskeho fondu, e, vidiecký rozvoj nebol patrične využívaný v priebehu posledných 3-4 rokov. V roku 2009 80 1,9 miliardy nebolo vyplatenej a v podstate e, to malo byť ekonomické oživenie. Tento rok e, upravený rozpočet, ktorý pripravil výbor pre rozpočet, plánuje 1 miliardu pre e, zobrať vidieckému fondu rozvoja a koheznému fondu a presunúť to na iný fond. Takže otázka znie následovne budeme zlučovať tento manažerský systém, aby sme v podstate len jednu časť takýmto spôsobom presadzovali. Hovorím teraz o vidieckom rozvoji. Ide v podstate o asi jednu tretinu e, týchto finančných prostriedkov, asi o 20 miliárd. A ja som sa doma pýtal, že prečo ľudia skutočne zlostne nereagujú, keď nie sú tieto peniaze vyplatené. Odpoveď bola taká, že polnohospodári a tí, ktorí potrebujú tento Fond pre rozvoj vidieka potrebujú veľmi veľa peniazy na kofinancovanie a tieto peniaze v podstate nedostávajú z vlády, ale im nezáleží v podstate tak strašne na tom, e, ale skôr im záleží na prvom pilieri, to sú proste tie hektárové platby. To znamená, že my plánujeme e, za rok 20 miliard, e, pokiaľ ide o takéto platby, a tieto platby nie sú bohužiaľ um, patrične čerpané. Takže odpýtať by som sa chcel spravodajcu, pokiaľ ide o tieto synergie. Ten druhý pilier, eh, a pretože pokiaľ ide o ten prvý pilier, ten je nie natoľko eh, reálny, pretože ten sa skôr spája s hektármi a nie s rozvojom ako takým. A hádam, tá posledná vec je um, tá rôzna splatnosť, pretože e, pokiaľ ide o polnohospodárskú dohodu 10 rokov, štrukturálne fondy 7 rokov. A keď hovoríme o budúcnosti, e, tak musíme naozaj sa zamyslieť nad e, finančnou budúcnosťou, pokiaľ ide o EFRR. A práve z toho dôvodu v podstate e, podporujem návrh spravodajcu, Nemali by sme v podstate hovoriť o celom EFRR, ale mali by sme hlavne hovoriť o tom jednom pilieri, ktorý sa týka e, vidieckého rozvoja. Ďakujeme pekne. Dávame slovo ďalšiemu prihlásenému rečníkovi. Ďakujem vám za slovo, pani predsedajúca. Táto prezentácia a všeobecná diskusia je mimoriadne zaujímavá a myslím si, že pomôže práci tohto výboru. Ja by som chcel tiež počiarknúť niekoľko bodov, pokiaľ ide o tento dokument, ktorý nám predložil náš vážený kolega pán Stavrakakis. Skutočne tá situácia v súčasnosti a budúce vyhliadky a synergie a možnosti zvyšovať efektívnosť a zvyšovať synergie medzi týmito jednotlivými fondami, to je niečo, čo očakávajú občania, že sa naozaj zavedie do praxe a naozaj je veľmi, veľmi užitočné, že dnes práve o týchto veciach diskutujeme. A to hlavne v tej, tomto období krízy, ktorou prechádza Európska únia. A sú to skutočne programy, <clears throat> ktoré ovplyvňujú mnoho regiónov v súčasnosti, ale musíme byť prirodzene veľmi konkrétni, pokiaľ ide o to, čo robíme. A pokiaľ ide o samotnú výkonnosť, chcel by som byť optimistický. Ja si naozaj myslím, že je to dosť uspokojivé, ale nemali by sme každopádne uh, zaspať na Vavrínoch, mali by sme naozaj niečo robiť a preto súhlasím so spravodajcom um, tom, čo hovorí o tom, že financovanie, pokiaľ ide o takýchto, takéto činnosti, že sa musí zameriavať aj na tých ľudí, na špecifické charakteristiky jednotlivých regiónov, je potrebné posilňovať tú pridanú hodnotu Európy. A práve preto sú štrukturálne fondy eh, spojené s takými projektami, kde by sme mali vlastne dosahovať isté zlepšenie situácie a isté e, zapojenie občanov. Takže samozrejme, že sa musíme pozerať aj na revíziu takýchto programov a musíme z toho vyvodiť užitočné závery. Áno, musíme povedať áno synergiám, ale musíme byť ďaleko viac zameraní, zacielení, pokiaľ ide o náš prístup. A otázka znie, chceme, aby tieto fondy naozaj e, našli tie synergie a pracovali takýmto spôsobom, fungovali v jednotlivých programoch, alebo chceme v podstate takúto spoluprácu, pokiaľ ide o rôzne, ďaleko širšie e, programy, ktoré by potom pokrývali rôzne aspekty nášho života. A potom tam máme samozrejme ešte ďalšiu možnosť. Mali by sme riešiť problémy udržateľným, e, života schopnejším spôsobom e, v dlhodobom horizonte. Tu v Európskom parlamente sme sa znovu a znovu zameriavali, a toto je samozrejme ako vidíme, už piata takáto správa v nadväznosti na súdržnosť, ktorú vypracovávame. Vždy sme sa snažili o spoločnú politiku, ktorá je dostatočne flexibilná, dostatočne pružná. Takže chcel by som povedať, že naozaj vítam tento pracovný dokument a celý proces a veľmi sa teším a so záujmom budem sledovať, čo bude robiť tento parlament a prirodzene na základe všetkých týchto skúseností, ktoré, e, o ktoré sa vzájomne podelíme, uvidíme, že ako budeme môcť tieto politiky spraviť praktickejšími v praxi. Chcela by som vyzvať teraz Európsku komisiu pána Petra Berkovica, ktorý bude komentovať túto našu diskusiu. Veľmi pekne vám ďakujem a chcela by som sa poďakovať aj spravodajcovi za tento dokument, ktorý je stručný, ale veľmi bohatý a sú tam veľmi mnohé veľmi zaujímavé myšlienky. Budem stručný, bolo tu viacero bodov, ktoré boli nastolené rečníkmi, ale chcel by som sa sústrediť predovšetkým na tie hlavné body, na konkrétne body, na ktoré, o ktorých komisia rozmýšľa v kontexte rozpočtovej revízie a správy, piatej správy o súdržnosti. Myslím si, že komisia uprednostňuje určité myšlienky, pokiaľ ide o zlepšenie eh, synergii na troch úrovniach. Prvá úroveň je v kontexte spoločného strategického rámcu, pokiaľ ide o investície, ktoré by mal pokrývať 5 fondov, to znamená uh, fond pre rybolov, sociálny fond, ERDF, a takisto sa navrhuje v revízii rozpočtu, že by to mali byť prepojenia na iné finančné nástroje. Na národnej úrovni by, mal byť partnerská, by mala byť partnerská zmluva, ktorá je navrhovaná a to je v podstate dohoda alebo zmluva na európskej úrovni, teda medzi Európskou úniou a orgánmi, ktoré sú zodpovedné za implementáciu týchto politík na, miestny, na miestnej úrovni, ako sa majú tieto fondy využívať. Pokiaľ ide o pole pôsobnosti tohto kontraktu, tejto zmluvy, tak ten je navrhovaný zacieliť sa na koheznú politiku. Ale otázka je tu, či by sa nemal rozšíriť aj na iné fondy. A potom ešte v tejto správe je zvýraznené aj to, že tento kontrakt partnerstva by mal popísať aj koordinačné mechanizmy medzi fondami z európskej úrovne. A na tretej úrovni, tu potom ešte máme príjemcov týchto fondov a na tejto úrovni e, komisii je veľmi dôležité, ako je to aj napísané v tejto správe, e, sú pre ne dôležité komplexity, pokiaľ ide o e, nárok na takéto fondy príjimateľov navrhuje sa tu zo strany komisie, že mali docieliť väčšiu harmonizáciu, e, pokiaľ ide o možnosť poberania e, týchto fondov, aby tu boli pravidlá, ktoré by boli jasne interpretovateľné. To je samozrejme práca, na ktorú sa momentálne, na ktorú sa momentálne sústredíme v rámci právnych návrhov alebo návrhov právnych predpisov. Chcel by som zvýrazniť dve otázky, o ktorých momentálne e, rozmýšľame. Tie sa týkajú možno niektorých bodov, ktoré tu boli nastavené len zo strany rečníkov. E, prvá záležitosť sa týka toho, že by sme mali jednotnú metodológiu na miestnej úrovni a naprieč všetkými štyrmi fondami, ktoré momentálne sa sústredia a zacielujú na miestny rozvoj. To znamená v rámci miestneho rozvoja, v rámci rybolovu, v rámci sociálneho fondu a v rámci ERDF. To znamená, že príjimateľia by mali mať jednotný prístup, kdekoľvek už sú, aby sa vyhli nejakým multiplikáciám pravidel. A ďalšia, ďalšie riešenie, ktoré tu bolo načrtnuté, je také prierezové financovanie alebo e, financovanie z viacerých fondov. Je to dôležité, pretože to umožňuje príjimateľom finančných prostriedkov na národnej úrovni, na miestnej úrovni, aby si vybrali tie spôsoby financovania, ktoré sú pre nich najlepšie. Čiže takéto krížové financovanie a pravidlá, ktoré sa toho týkajú, sú možno niekedy až príliš komplexné a tak by sa mm, by mohli pravdepodobne zjednodušiť, aby sa to celé sprehľadnilo. A potom by sme ešte chceli poukázať na dôležitosť, ktorú vidíme my, pokiaľ ide o spojené financovanie takých iniciatív na miestnej úrovni, pravdepodobne to najdôležitejšie momentálne v európskom kontexte je platforma e, boja proti chudobe. E, takisto treba spojiť viaceré fondy, aby sme mali integrovaný prístup, či už na vidieckej alebo meskej úrovni, aby sme skutočne dospeli k výsledkom. Uh, a potom tu ešte máme návrh, ktorý sa týka e, revízie finančného nariadenia. Jeden návrh tu bol, ktorý sa týka harmonizácie kontrolného systému a revízia finančného nariadenia predpokladá určitú harmonizáciu bezpečnostných e, systémov ktoré sú v rámci týchto projektov. Ale aj tu sú určité problémy, ktoré vidíme v kontexte harmonizácie, pretože tak ako to tu aj zaznelo, viacero zúčastnených strán pokázalo na to, že sú tu rozdielne prístupy, pokiaľ ide napríklad o výdavky z polnospodárskeho fondu alebo zo sociálneho fondu, čiže to je ďalšia rovina. Ale by som to zosumarizoval. Máme tri hlavné prvky, ktoré komisia berie do úvahy. Potrebujeme strategickejší prístup, ako som už povedal, pri, priorita priorita, stanovenie si priorit v rámci týchto fondov, zjednodušenie e, riadenia týchto fondov alebo administratívny prístup k týmto fondom zo strany vnútroštátnych orgánov, aby sa zjednodušil prístup k týmto fondom zo strany príjimateľov na všetkých úrovniach a ešte by som povedal jednu poznámku. Máme viacero možností, ktoré by sme mohli využiť a zjednodušiť na úrovni Európskej, Európskej únie, ale myslím si, že členské štáty a aj samozprávy na miestnej a regionálnej úrovni musia zohrávať v tomto kontexte určitú úlohu. Sú tu určité e, elementy, ktoré poukazovali na fragmentáciu štruktúr, na člen, úrovni členských štátov. To je pravdepodobne otázka, ktorá súvisí so subsidiaritou členských štátov, ale je dôležité, aby orgány, ktoré sú zodpovedné za implementáciu týchto fondov, musia využívať všetky príležitosti, ktoré majú, aby integrovali tieto programy. E, ďakujem pekne, Peter, hovorí predsedníčka. George, chceš povedať niečo? Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcel veľmi poďakovať cteným hostom, ktorí dnes prišli a ktorí nám prezentovali e, svoje prezentácie. Boli tu veľmi zaujímavé pripomienky. Chcel by som sa poďakovať kolegom za ich príspevky, ktoré reagovali na prezentácie, ktoré sme počuli. A dúfam, že každý na pomôže e, s formou pripomienok e, tý, k tomu, aby sa tento dokument zlepšil. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Táto správa má byť prijatá vo februári a Chcela by som ešte využiť čas, ktorý mám, že skutočne oceňujeme všetko, čo eh, hostia nám povedali, že sa podelili s nami o ich skúsenosti, pretože to nám umožnilo lepšie pochopiť, eh, ako sa tieto fondy eh, spravujú a čo by sa tu dalo zjednodušiť, aby sa zlepšila účelnosť a účinnosť týchto fondov. Takisto som si prečítala aj správu zo strany komisie. Myslím, že komisia urobila jasný záväzok, aby postupovala týmto smerom, aby sa zlepšila politika využívania fondov a aby tu bola určitá harmonizácia, ktorá by nám umožnila využívať synergie medzi všetkými tými fondami a takisto dúfam, že budeme spoločne diskutovať aj v budúcnosti, aj v rámci výboru pre roz, regionálny rozvoj. Budeme sa venovať tejto problematike na viacerých úrovniach a to by nám malo pomôcť lepšie štruktúro, štruktúrovať túto politiku takým spôsobom, aby sme zlepšili tú účinnosť, o ktorej som hovorila, pokiaľ ide o investície, ktoré máme z týchto fondov. A teraz sa môžeme dostať k ďalšiemu bodu na programe, ktorý máme. Je tu verejné vypočutie Ide o miesto európskych miest v rámci koheznej politiky. Máme teraz časový priestor do 3 čtvrte na 12 a Máme tu 5 e, rečníkov, máme dvoch kolegov, ktorí sú z Európskej komisie. Začneme s komisiou a potom ešte máme e, Eurocities a máme takisto aj Karlovú univerzitu z Prahy, čiže jeden expert bude reprezentovať profesor Ludek Sikora práve Pražskú univerzitu. Takisto tu máme aj profesora Tosiča z Budapešti, Nemáme tu Michela Delebara, ktorému sa nepodarilo prísť a bez toho, že by som to teraz nejako naťahovala, tak dám slovo pánovi Mokému, ktorý bude hovoriť, eh, ktorý bude hovoriť o minulosti, o vyhodnocovaní iniciatívy urbárnej komunity e, pre obdobie 2000 až 2006. Nemáme síce veľa času, ale poprosím vás teda, využite časový priestor, ktorý máte v rámci stručnosti a podelte sa s nami o vaše skúsenosti. Nech sa páči, máte slovo, pán Muke. Ďakujem pekne, pani predsednička. A tu je moja prezentácia, ako vidíte, už ju aj vidíme. We Ďakujem. Chcel by som začať tým, že by som vám chcel predstaviť túto iniciatívu tzv. mestskej komunity alebo urban community. Čo vlastne táto uh, tento nástroj Urban 2 vlastne bol. Vlastne to e, malo riešiť problémy e, mestských e, štvrtí v kríze. Čo tým myslím? Oblasti, ktoré majú veľmi vysokú nezamestnanosť, ktoré majú to fyzické prostredie veľmi e, zničené, často málo zelených e, ploch, e, kriminalitu a tak ďalej a tak ďalej. Všetky tieto veci sa potom vlastne spájajú v jednej mestskej štvrti. V starých členských štátoch sme mali niekoľko takýchto programov ale boli to relatívne malé oblasti, pretože v podstate, keď sa pozriete vlastne na takýchto 70 programov, ktoré bežali tak v podstate sa dá povedať, že e, vlastne sú to komunity, ktoré majú veľmi málo, okolo 30 tisíc e, obyvateľov. Sú to pomerne malé oblasti mestské, ale tie problémy sú tam koncentrované. Keď sa potom pozrite na financovanie, tak vlastne vidíte, že tá intenzita pomoci bola relatívne vysoká a v v podstate bola veľmi podobná cieľu 1 v danej oblasti. Takže sú to malé oblasti, pomerne malý počet obyvateľov, ale veľmi ťažké problémy. To znamená, že tam ide o pomoc v ekonomických pr- problémoch, sociálnych problémoch a vlastne fyzicky zničené prostredie, v ktorom títo ľudia žijú. Tá metóda, ktorá sa využívala, bola metóda veľmi silného miestneho partnerstva, partnerstva s miestnou samozprávou, e, s miestnou radnicou, so všetkými relevantnými aktérmi. Prejdeme na ďalší diapozitív. Znovu sú tu vlastne tie kľúčové body, pokiaľ ide o hodnotenie, ale v podstate eh, sa dá povedať, že toto hodnotenie bolo férové, ak by sme to mali zhrnúť do jedného slova. Naozaj sme spravili revíziu 70 programov, pozreli sme sa na všetku dokumentáciu, ktorá bola k dispozícii na údaje, na štatistické údaje, programové údaje a tak ďalej. Potom sme si vybrali 15 reprezentatívnych prípadových štúdí. Boli to skutočne vyvážené príklady, pretože dá sa povedať, že vlastne krížovo e, z celej vlastne únie boli vybraté, predstavovali vyváženú zmes Niektoré boli veľké mest, z veľkých miest, niektoré z menších miest, niektoré z veľmi malých miest a tak ďalej. Inými slovami, týchto 15 e, prípadových štúdií bolo reprezentatívnych do tej miery, do akej to bolo možné. Išlo tam o trojtyžňovú návštevu, o interviu, ktoré sa týče osobné rozhovory, ktoré sa konali so všetkými um, zainteresovanými aktérmi. Dá sa povedať, že celkovo to trvalo viac ako 18 mesiacov a tieto výsledky potom filtrovali traja vedeckí e, odborníci. Mali sme tam e, špeciálny panel, čo tým myslím, Michael Parkinson, ktorý je veľmi za tento e, rozvoj. Mali sme tam aj veľmi skeptického talianského profesora a jedného mladého chlapca, ktorý pracoval s týmito dvomi ďalšími expertmi. Títo traja experti naozaj vlastne spochybňovali výsledky, ale súčasne aj hodnotili výsledky. Takže chcel by som eh, vám počiarknúť isté veci, eh, pokiaľ ide o naše zistenia. Aby som to eh, ľahko mohol prezentovať, tak som to skutočne rozdelil na regenerovanie, obnovu proste tej fyzickej infraštruktúry, a um, zlepšenie vlastne integrácie. Jeden z projektov, ktoré som ja sám napríklad navštívil, to bola zničená budova, ktorá bola zrenovovaná, bola naozaj patrične upravená a poskytovala potom zácvik a takým ľuďom, ktorí bolo dlho, boli dlhodobo nezamestnaní. To znamená, že toto vlastne bol jeden z projektov, ktorý sa zameriaval na takú re- sociálnu regeneráciu a súčasne vlastne aj tú fyzickú regeneráciu, to znamená na tie budovy, na to prostredie. Je tu samozrejme veľmi veľa číselných údajov, nechcem uh, v podstate vám uh, nanútiť predstavu, že ako vyzerá vlastne 1,3 nie, 11614 metrov štvorcových renovovaných e, plôch. Boli to zelené plochy, ktoré boli e, zrenovované, cyklistické chodníky a tie miesta potom naozaj vyzerali podstatne odlišne od toho, ako vyzerali predtým. Pokiaľ ide o ekonomickú regeneráciu, samozrejme, že tam ide o budovanie ekonomiky na e, miestnej úrovni. Boli to mnohé mikroopatrenia, ktoré pomáhali miestnym e, podnikateľom, poskytovali sa tu rôzne, rôzne služby týmto podnikateľom, e, išlo tam o mikrofinancovanie, inkubátory a tak ďalej. Snažili sme sa zamerať štatisticky na všetky tieto oblasti a čo sme zistili, a to je veľké prekvapenie, že skutočne v podstate, ak v tom materskom meste, v tom veľkom meste v podstate e, klesá nezamestnanosť, tak klesá aj v tých malých mestských štvrtiach. A zas naopak, keď sa zvyšuje zamestnanosť, tak sa zvyšuje aj v tých malých mest, mestských štvrtiach. To znamená, že ak chcete túto mikroekonomiku zmeniť, musíte zmeniť makroekonomiku. Ak chcete zmeniť situáciu v malej mestskej štvrti, musíte zmeniť samozrejme aj veci v meste ako takom. Takže prejdeme do ďalš- na ďalší diapozitív, riešenie sociálne začlenovania. Toto je niečo, čo je takmer viditeľné, takmer hmatateľné, keď e, navštívite tieto oblasti. Keď pre, prejdete takouto oblasťou, ktorá bola zaradená do programu Urban 2, tak vlastne zistíte, že naozaj v podstate títo ľudia vedia, o čo ide dostali patričné informácie z nových sociálnych služieb, ktoré sa tam poskytujú a samozrejme, že je možné potom um, zlepšiť aj situáciu v nadväznosti na miestnu kriminalitu, pretože sa tam napríklad namontujú ďaleko lepšie um, lampy na um, uliciach, ktoré svietia večer, uh, tá policia robí trošku iným spôsobom a tak ďalej. A keď by som mohol teraz uh, prejsť na tie horizontálne závery. Toto je, hádam, kľúčové zistenie, pokiaľ ide o naše hodnotenie, že úspešné projekty boli tie, ktoré boli poháňané miestnym obyvateľstvom. Tak povediac, boli vlastníctvom týchto miestnych ľudí, ktorí sa snažili o to, aby naozaj tieto projekty fungovali. A tie projekty, ktoré boli neúspešné, to boli projekty, ktoré boli nanútené z hora. A ja ako ekonom som mohol v podstate očakávať, že niektorý ekonomický profil bude úspešný, ale namiesto toho sa zdá, že to nie je to, čo robíte, ale spôsob, ako to robíte. To znamená, že či skutočne sú do toho miestni obyvateľia zapojení od samého začiatku až do konca. A toto je veľmi dôležité v tom kontexte, že 80% týchto programov vlastne miestna samozpráva viedla a vlastne išlo o naozaj e, začlenenie, o inklúziu. To znamená, že miestni aktéry boli naozaj podchytení. Ale vtedy, keď v podstate nie sú podchytení, tak je tá situácia iná. Tí veľkí aktéry, tí pomáhajú poskytovať e, expertné znalosti a budovať e, schopnosti, kapacitu miestnych e, aktérov. Pretože častokrát v podstate sú to ľudia, ktorí nie sú v podstate schopní takéto projekty e, riadiť, zvládnuť. Potrebujú proste, aby sa ich schopnosti rozvíjali. A jednou z charakteristických črt e, tohto projektu Urban 2 bolo, že sa veľmi budovala tá kapacita, tá schopnosť týchto ľudí na a, e, tej miestnej úrovni. E, tá prítomnosť veľkých aktérov bola veľmi dôležitá práve pre udržateľnosť projektov, pretože okolo 60 týchto projektov potom pokračovalo ďalej, aj potom, ako táto e, naša zaangažovanosť e, e, skončila. Obyčajne takéto projekty samozrejme majú istú životnosť. To znamená, že ak renovujete povedzme nejakú budovu, tak neočakávate, že to bude potom po skončení tejto renovácie ďalej nejakým spôsobom fungovať. Tých 60% to je naozaj veľmi príjemné prekvapenie. Normálne, za normálnych okolností práve tá prítomnosť veľkých aktérov v podstate tieto projekty poháňa. Ide tam vlastne o to, aby boli miestni ľudia zaangažovaní, aby boli iniciovaní a tak ďalej. A úspešný projekt je však charakterizovaný aj tým, že tam musia byť prítomní aj tí veľké aktéry, aby to naozaj pokračovalo počas dlhšieho obdobia. Teraz by som mohol prejsť na ďalší diapozitív, je to takmer posledný diapozitív a ja ako hodnotiteľ by som si nevykonával patrične svoju povinnosť, ak by som sa v podstate nezameral aj na iné zistenia, ktoré sa, ne, ktoré sa nevzťahujú len na Urban 2, ale aj na mnohé iné programy, pretože monitorovanie a sledovanie týchto projektov niekedy bolo veľmi ťažké. Bol to veľmi ambiciózny e, začiatok, pretože tam išlo vlastne o 4000 indikátorov, viac ako 4000 indikátorov a podľa môjho názoru to naozaj bolo trošku moc. Obyčajne je to okolo tých 50-60 indikátorov a jedna tretina tých indikátorov samozrejme potom naozaj nebola zozbieraná, pretože začali veľmi ambiciozne, začali zbierať e, údaje, ale nakoniec zistili, že sa to nedá. Tá intervenčná logika bola dosť problematická v niektorých prípadoch, jeden z programových riaditeľov, keď sme s ním robili rozhovor a pýtali sme sa, o aký bol problém e, danej oblasti, dlhodobá nezamestnanosť odpovedal, čo ste spravili. Prebudovali sme mestské e, centrum. Ako to ovplyvnilo dlhodobú nezamestnanosť? Nemám predstavu, zniela odpoveď. A bohužiaľ v podstate častokrát sa stretávame s tak takýmto myslením, že majú peniaze, ale ten program sa nie nevyhnutne zameriava na potreby a nie je vlastne a neexistuje myšlienka, že je potrebné sledovať nejaký pokrok, ktorý bol dosiahnutý. Toto sa týka mnohých štrukturálnych fondov a, a programov. Musíme naozaj sledovať, čo sa deje čo potrebujeme, ako budeme riešiť problémy a ako budeme v podstate sledovať ten pokrok dosiahnutý. Či skutočne to vyhovuje patričným potrebám a ak to nevyhovuje potrebám, musíme zmeniť program. Jednou, jedným z odporúčaním je že skutočne je potrebné takúto logiku do týchto programov zaviesť a musí sa to naozaj pravidelne sledovať. A toto by mala byť jedna z úloh tých veľkých aktérov a týmto sa dostávam k tomu záverečnému diapozitívu. Takže, ak sa pozriete na tieto oblasti v rámci Urban 2, tak e, vlastne prišlo e, v rokoch 2000, e, 2000 k veľmi veľkému pokroku. To sme videli, keď sme robili rozhovory s takýmito ľuďmi. V týchto 15 projektov naozaj sa dá povedať, že bol dosiahnutý pro, pokrok. Program bol dobrý, ale miestna ekonomika skrachovala počas tohto obdobia. A znovu počiarkujem, dôležitosť tej veľkej ekonomiky na to prosperovanie tých malých e, mestských častí. Samozrejme, že sú isté obmedzenia, pokiaľ ide o rozsah e, takýchto programov, pretože nemôžu robiť všetko, pretože sú naozaj zamerané na isté veci miestni. Ľudia v podstate nemôžu robiť niečo mimo tú svoju miestnu mestskú časť a nemôžu ovplyvňovať veľkú ekonomiku. Ale každopádne na tejto malej e, v takejto malej štvrti môžete toho urobiť veľmi veľa, ak zaangažujete miestnych aktérov, miestnych e, obyvateľov, miestne e, komunitné skupiny a tak ďalej. A ak v podstate máte aj tých veľkých aktérov, tak v v tom prípade budete zabezpečovať aj udržateľnosť takýchto projektov a nakoniec ešte jeden záver. Musíte vedieť, čo chcete robiť a musíte vedieť, že ako to má vlastne vyzerať, keď naozaj budete úspešní a musíte byť schopní sledovať svoj pokrok. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem pekne. Ja teraz nechcem byť uh, príliš rázna, ale chcela by som povedať, že musíme v tých prezentáciách myslieť aj na to, že potrebujeme časový priestor na diskusiu, preto by som vás poprosila, aby ste sa držali tých desiatich minút, aby sme skutočne mali aj príležitosť na určitú diskusiu. Teraz by som požiadala pána z Európskej komisie, ktorý je riaditeľom eh, Unitu pre teritoriálny rozvoj. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička moja PowerPointová prezentácia je už skoro pripravená. Ja by som sa chcel v tejto prezentácii sústrediť na 5 bodov. Predovšetkým by som vám chcel pripomenúť, že prečo nám tak ide o mesta a potom by som v rámci druhého bodu hovoril trochu o našej skúsenosti s eh, mestskou dimenziou v súčasnom období, čiže 2007 až 2013. Teraz poprosím o ďalšiu stranu. Potom budem hovoriť o myšlienkach, ktoré sa týkajú budúcnosti tejto urbárnej dimenzii a potom ešte aj o, budem hovoriť aj o niečom, čo je nad rámec našej kohéznej politiky, čo môžeme urobiť pre mesta. Prečo vlastne hovoríme o tých mestách? Tak väčšina ľudí v Európskej únii, to znamená 73% európskej populácie žije v mestách je tu veľký potenciál pre regionálny rast. E, mesta sú vlastne takým hybným motorom pre rast, sú centrom inovácií, ale mesta sú zároveň aj e, miestami, kde sú veľké výzvy, sú tu veľké rozdiely, je tu veľká sociálna polarizácia v rámci miest a sú tu aj rozdiely, ktoré sú na úrovni miesta, to znamená, niektoré časti sú rozvinutejšie, niektoré nie. Sú tu určité oslabenia ekonomickej sily Mesta budú zohrávať kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o výzvy, to znamená demografické zmeny, ktoré máme, klimatické zmeny, ktoré prichádzajú, dodávka energie a takisto budú musieť čeliť výzvam aj pokiaľ ide o integráciu migrantov. Súčasná finančná kríza zhoršila finančnú situáciu viacerých miest, viacerých a, samozpráv keď sa teraz pozrieme na dimenziu, mestskú dimenziu v, v súčasnom plánovacom období 2007 až 2013, tak si uvedomíme, že sme sa nerozhodli pokračovať úspešnú iniciatívu Urban Community a základom mainstreamingu tejto iniciatívy je článok 8, Eh, rozšírili sme metodologický koncept na všetky mesta, na všetky regióny a týmto spôsobom vlastne všetky mesta majú možnosť, teoreticky hovorené, eh, využívať eh, podporu tohto programu. Tento článok 8 však bol, predpokladá dobrovoľnú participáciu a nie každý, každý región využíva možnosti, ktoré ponúka. Na ďalšej strane vidíme, že pozitívna stránka mainstreamingu bolo, že sme mali veľa e, regionálnych programov a to je samozrejme dôležitá téma, o ktorej hovoríme. Musíme si uvedomiť, že e, bolo naplánovaných viac ako 10 miliárd eur pre tieto prioritné osy v rámci e, fondov. E, Máme tu aj finančné inžinier, inžinierstvo Jessica, tento projekt. A ten takisto zrýchlil e, proces implementácie e, nových pravidel. Aké tu boli slabé stránky? Vidíme, že vo viacerých operačných programoch tu bolo zacielenie na e, sektorálne elementy. Bol tu veľmi malý integrovaný prístup a priame, priama participácia na miestnej úrovni bola veľmi nízka a bohužiaľ nepodarilo sa nám zaznamenať e, toľko pozitívnych, toľko pozitívnych signálov, ako to povedal môj predrečník v rámci ich programu. E, to znamená, ak sme si nedávno ohliadali smerom do minulosti, ako vlastne participujú miestni aktéry a mesta na, viacerý, na úrovni viacerých členských štátov, tak vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že táto participácia bola nedostatočná. A týka sa to tak programingu a veľmi malého pocitu takej participácie vlastníctva. Táto participácia bola častokrát obmedzená na formálnu alebo neformálnu konzultáciu, pokiaľ ide o programovú fázu toho programu a potom už pokiaľ išlo tú implementačnú fázu, tam to nebolo dostatočné. A keď sme sa spýtali mesta, či mali pocit, že bol mali možnosť participovať na kreovaní takéhoto programu, tak väčšina odpovedí bola skutočne negatívna. A to je e, škoda, pretože tento pocit toho vlastnenia, to je veľmi dôležitý pocit, e, pokiaľ ide o prístup týchto miest na mestskej úrovni. A preto by sme chceli e, sa sústrediť predovšetkým na tento element a znovu nastoliť tento pocit vlastníctva, aby mestá boli aktívnejšie z ich strany piatá správa, ako viete, sa sústredí predovšetkým na dôležitosť a Sústredí sa na ambicióznu urbárnu agendu, e, sústredí sa predovšetkým na mesta, na ich úlohu, e, pokiaľ ide o e, dosiahnutie cieľov v rámci stratégie Európa 2020, nie len pokiaľ ide o ciele sú súvisiace s udržateľným rastom, ale predovšetkým pokiaľ ide o ciele uh, pokiaľ ide o ciele stanovené v rámci stratégie Európa 2020. A skutočne chceme u týchto, na tejto meskej úrovni iniciovať taký pocit, e, pocit participácie. Bolo tu dôležité, e, bolo tu dôležité E, príjme tie mesta a budeme sa musieť v budúcnosti na to aj sústrediť formou monitorovacích komisí, aby skutočne sa priklonili k tomuto pocitu e, spoluvlastníctva, spoluparticipácie, spolukreovania. budeme sa musieť sústrediť na elementy teritoriálnej kohézie a budeme musieť pripraviť stratégiu takým spôsobom, aby bola zacielená predovšetkým na e, prímeské oblasti a aby sa rozlišovalo medzi mestskými oblastiami, prímeskými oblastiami a vidiekom. E, časť tohto návrhu z komisie E, súvisí aj s tým, že by sme chceli mať jasne zacielené kroky, konkrétne kroky, ktoré chceme e, podniknúť, pokiaľ ide o znevýhodnené oblasti mestské, aby skutočne v rámci tejto iniciatívy mohli mesta urobiť všetko, čo majú v rámci týchto programov k dispozícii, aby využili tieto prostriedky, aby využívali integrovaný prístup, aby využívali spoluprácu s viacerými zúčastnenými stranami a treba e, vybudovať určitú sieť, respektíve zosietiť všetkých aktérov a využívať tie siete, ktoré už máme k dispozícii, aj programy, ktoré v tomto ohľade máme, napríklad Urbact. Takisto navrhujeme, aby sa zlepšili finančné, na, finančné inžinierské nástroje, e, napríklad v rámci programu Jessica e, E, komisár má skutočne záujem o to, aby sa aby sme sa nesústredili iba na kohéznu politiku, ale aj na to, čo s ňou súvisí. To znamená, snaží sa sústrediť predovšetkým na to, aby sa zúčastnil na diskusiách s lídrami z jednotlivých regiónov, aby lepšie pochopil, aké sú ich priority, akým výzvam musia mesta čeliť a tak e, tu máme už možno tie príklady miest, ktoré úspešne e, zvládli tieto výzvy a ako by politika súdržnosti mohla v tomto ohľade pomôcť. Generálne raditeľstvo regio je momentálne v takej fáze, že e, máme tu program, pracovný program Mesta budúcnosti. Už sme zorganizovali dva workshopy a pripravujeme teraz tretí workshop a výsledky týchto workshopov by mali byť Uh, už teraz momentálne na webe, čiže môžete si pozrieť tieto výsledky a Mali by sme v marci budúceho roku pripraviť správu k týmto trom workshopom a budeme radi, ak budeme môcť sa podeliť o výsledky tejto spoločnej práce e, s vašim výborom, kde viacero európskych e, expertov a, prezen- a zastupiteľia viacerých veľkých európskych miest participovali na takejto spolupráci. Komisár takisto podporuje spoločné spoloč- spoluprácu členských štátov, viacerých asociácií, e, e, referenčný rámec pre udržateľné mesta. A toto by malo pomôcť mestám, aby implementovali e, princípy charty o udržateľnosti miest. E, spolupracuje tu francúzsko-belgické predsedníctvo a komisia tu technicky manažujú túto spoluprácu. Momentálne sme spustili testovaciu fázu v 60 vybraných európskych mestách a táto testovacia fáza bude uzavretá alebo ukončená v priebehu jedného roku a dúfame, že po tomto období budeme mať e, znovu pozitívne výsledky, ktoré takto, takýmto spôsobom sprostredkujeme všetkým európskym mestám, aby mohli na základe takýchto pozitívnych overených e, skúseností postupovať v riešení svojich problémov. To je všetko všetko z mojej strany. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci. Ďakujem za vašu zaujímavú prezentáciu. A teraz sa dostávame k ďalšiemu rečníkovi, pán Paul Bevan, ktorý je uh, zástupca riaditeľa uh, Eurocities. Ďakujem. Chcel by som sa v podstate v rámci toho času, ktorý mám k dispozícii, e, sústreďovať na tri body. E, zásadu integrovaného prístupu, ambicióznu e, urbanistickú agendu, ktorá bola e, spomínaná v nadväznosti na veľmi rozmanitú geografiu. Tie dôkazy, ktoré sme si vypočuli a naše vlastné dôkazy v podstate celkom jasne indikujú, že sa všeobecne uznáva, že táto kohezná politika má veľmi dlhodobý dopad, keď sú ekonomické a environmentálne opatrenia vzájomne prepojené a e, Samozrejme, že máme také prípady, že takýto integrovaný prístup sa najlepšie vedie na miestnej úrovni v mestách. Na miestnej úrovni, pretože tá je najbližšia tým samotným občanom. Tie mesta naozaj môžu niečo robiť eh, pre budúcnosť, pretože oni manažujú vlastne budúcnosť. Tí mestskí predstavitelia, tí sú naozaj tí, ktorí naozaj musia skladať účty a ktorým sa najviac dôveruje zo všetkých tých eh, rôznych eh, vlád a samospráv. Veľmi dobre vieme, že viac toho dosiahneme a ďaleko lepšiu hodnotu dostaneme za patričné peniaze v nadväznosti na integrovaný prístup. I keď sme práve počuli, že integrovaný prístup sa nie veľmi e, široko uplatňuje v súčasných e, vyhliadkach. Musíme zabezpečiť, že v budúcnosti koordinácia financovania programov toto umožní, hlavne pokiaľ ide o Európsky sociálny fond a Európsky fond e, regionálneho rozvoja toto je rok boja proti chudobe a boja proti e, vylúčeniu. E, práve z toho dôvodu by sme mali naozaj riešiť tieto otázky kohézie a sociálneho začlenenia v nadväznosti na urbanistické e, miesta, mestské miesta, v konečnom dôsledku totižto mesta sú systémami pre sociálnu mobilitu. Je to vlastne možnosť získať pracovné miesto, zlepšiť si svoju um, kvalifikáciu a stále vlastne priťahujú. Toto sú veci, ktoré priťahujú nových a nových ľudí do miest. Dá sa povedať, že je to um, taká hlavná pohonná sila. Nemôžeme totižto to stratiť e, z dohľadu to, že vlastne tie mesta sú ekonomickou e, silou, ktorá poháňa pokrok v Európe, pretože ten európsky urbanistický model je jasne charakterizovaný, pretože máme model uh, udržateľných miest, ktoré ponúkajú vysokú kvalitu života s dobrými verejnými službami a my sme odlišní trošku v Európe, pretože tá urbanizácia v Európe naozaj prebiehala trochu iným spôsobom ako na iných miestach vo svete, takže toto je niečo, čo musíme podporovať. Tento európsky e, mestský model je niečo, čo by sme mali podporovať a chrániť to práve prostredníctvom e, kohéznych politík. Takže sme veľmi potešení tým, že vidíme ambicióznu mestskú agendu, e, ktorá bola načrtnutá v piatej správe o kohézii. Pretože tá kohezná politika e, by mala vlastne uvoľniť a iniciovať istý potenciál Veľmi veľa času sme vlastne strávili tým, že sme hovorili o tom, že je um, nutné zredukovať uh, tie nezrovnalosti. Uh, ale to by bolo veľmi surové, keby sme to takto formulovali, pretože nie všetky územia majú ten istý potenciál, nie všetky územia majú tie isté funkcie, pretože nemôžeme očakávať, že um, vidiecké oblasti v Írsku ma, budú mať iné uh, potenciály ako e, nejaké mestské časti. My tam nikdy nezlikvidujeme vlastne tie rozdiely, ktoré tam existujú medzi hrubým domácim produktom na e, obyvateľa, pretože to musíme jednoducho uznať. A musíme sa zameria, zameriavať na výsledky, hlavne pokiaľ ide o toto kritické prostredie a tento tlak, e, pokiaľ ide o finančné záležitosti. A práve preto vlastne kohezná politika musí vlastne istým spôsobom e, mobilizovať takýto potenciál a hlavne tam, kde to má veľký dopad. A my sme presvedčení, že to sú práve mestské oblasti. Posilnenie takýchto programov e, bude počiarkovať práve tie mestské charakteristické črty so špeciálnou finančnou alokáciou. Preto je to veľmi, veľmi dôležitý krok dopredu. A musíme naozaj začať uznávať to, že je potrebné zlepšiť efektívnosť a výsledky a musíme sa zameriavať e, na tie oblasti, kde to môže mať najväčší dopad. To znamená miesta, kde žijú ľudia, kde máme biznisy, podniky, e, ktoré potenciálne môžu e, rásť. Sú to mestá, ktoré musia viesť európsku globálnu konkurencieschopnosť. A preve tak vieme že bohužiaľ e, väčšina práve týchto skleníkových, e, e, emisí skleníkových plynov sa vlastne generuje práve v mestách a chudoba a sociálna vylúčenosť sú tam najakútnejšie. To sú obrovské ciele pre Európu do roku 2020. Sme presvedčení, že táto správa, kohézna správa, naznačuje, že by sme mali mestským orgánom pripisovať ďaleko väčšiu úlohu, pokiaľ ide o tieto um, programy. Práve sme si vypočuli z komisie uh, hodnotenie súčasnej situácie a uh, hovorí sa o tom, že častokrát v podstate tieto miestne samozprávy nie sú dostatočne zaangažované do takýchto programov a je veľmi dôležité, aby sme to naozaj zoperatívnili, uh, túto ambicioznú uh, mestskú agendu. Musíme zabezpečiť, aby sa e, kohezná politika a politika súdržnosti e, v budúcnosti nejakým spôsobom naozaj rešpektovala, aby sa uplatňovala. Musia sa tieto veci istým spôsobom podmienovať, pokiaľ ide o miestne orgány samozpráv. Delegovať sa musia isté právomoci týmto orgánom a musia sa isté veci v podstate odsúhlasiť s komisiou. A posledný bod, o ktorom chcem hovoriť, to je tá rozmanitá geografia. Okrem e, tohto krí, e, prierezového prístupu a je potrebné aj integrovať témy a integrovaný e, rozvoj, to je aj teritoriálny rozvoj. A musíme v podstate dať patričným zodpovedným e, isté väčšie právomoci na to, aby v podstate nevytvárali nejaké administratívne eh, hranice. Musíme si uvedomiť, aký je potenciál funkčných oblastí, pretože mesta v podstate sú tým jadrom a tie môžu naozaj pohaňať ten eh, pokrok dopredu, pretože naozaj tieto mesta eh, vlastne zohrávajú principiálnu úlohu, pokiaľ ide o patričných aktérov, aj na územnej úrovni, ale aj na úrovni takýchto samospráv, takýchto miestných vlád. Musíme si uvedomiť tú funkciu a vzájomné prepojenie miest a toho ich e, pozadia. Nemôžeme to jednoducho riešiť e, samostatnými programami, ale musíme to všetko poprepájať. Ja by som chcel ukončiť moju prednášku slovami, že počas tohto obdobia skeptizmu v Európe musíme naozaj e, sústreďovať naše úsilie e, na tie miesta, kde žije väčšina obyvateľov a na tú úroveň vlády, ktorá je najdôveryhodnejšia a ktorá naozaj skladá patrične účty e, svojim voličom Takže práve z toho dôvodu tie ciele, pokiaľ ide o Európu 2020, to sú veľmi rozumné ciele a toto môžeme dosiahnuť v Európe len vtedy, keď budeme mať naozaj veľmi chytré, inkluzívne a udržateľné mesta. Ďakujem vám za pozornosť, veľmi pekne ďakujeme pán Paul Bevan za, túto zauj- za tento zaujímavý príspevok. A teraz by som chcel dať slovo pánovi profesorovi Ludekovi Sikorovi z Karlovej univerzity v Prahe. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni, aby sme mohli hovoriť o mieste uh, mieste európskych miest v rámci týchto európskych politík. Máme tu tri roviny. Aká je úloha európskych miest? Ako tieto reagujú na výzvy v európskej spoločnosti? Aké sú podmienky, ktoré majú na to, aby reagovali na tieto výzvy? Aká je úloha koheznej politiky na pokiaľ ide o podporu miest, aby mohli reagovať správne na tieto so, sociálne a ekonomické výzvy. Ja budem skutočne veľmi stručný, budem sa sústrediť na e, stredno, stredne veľké mesta a chcel by som e, prezentovať skúsenosť, ktorú máme z miest z východnej Európy. Myslím si, že mestské spoločnosti majú skutočne potenciál na to, aby reagovali v mene spoločnosti ako celok, ale to, čo mi tam niekedy chýba, je to, aby sme postupovali s mestami, aby sme ich za s nimi zaobchádzali ako s miestami, kde sa skutočne, kde dochádza k pokroku. Niekedy, ako keby sme zapomína, zabúdali na tie hlavné kvality a podmienky, ktoré tieto mesta e, predstavujú. Dôležitá je implementácia je mestských agent a programov, to znamená disponibilita finančných prostriedkov z Európskej únie. Možno by sme sa možno mali niekedy sústrediť na tie odpovede, ktoré nie vždy potrebujú nejakú externú finančnú pomoc, ale táto pomoc sa dá využiť aj s mobilizovaním zdrojov, ktoré tieto mesta k dispozícii majú. Na to, aby sme mali inkluzívny, udržateľný rozvoj, mali by sme sústrediť na spoločnosť, ktorá by sa sústredila na voľby, ktoré by súviseli s E, ktoré by boli také voľby, ktoré by neprekážali udržateľnému rozvoju. A tu som sa sústredil na tri oblasti, kde sa budem sústrediť na to, čo vnímame ako tie najväčšie výzvy a aj možnosti, ktoré súvisia so strategickými odpovediami miest, ktoré, môžu, ktoré tieto mesta môžu ponúknuť. Jedna z tých najväčších víziev je pozícia e, miest v svetovom ekonomickom systéme a to súvisí aj s demografickým starnutím. Odpoveď, o ktorej hovoríme, tá sa sústredí sústredí predovšetkým na tie možnosti, kde by sme mohli posilniť európske mesta v rámci súťaže, respektíve konkurencie, ktoré musia čeliť to, čo nazývame aktívne starnutie, to znamená, mali by sme, za, mali by sme umožniť aj staršej generácii, aby participovala na kreovaní riešení pre problémy, ktoré mestá majú. Vo všeobecnosti vieme, že by sme mali mestá budovať na základe kultúry, vzdelávania a služieb, aby skutočne európske mestá boli tými centrami špecializovaných služieb kultúry a vzdelávania. Budeme sa sústrediť predovšetkým na vzdelávanie. Niekedy mám pocit, keď keď teraz hovoríme o ekonomickej e, kríze, že tam, kde najviac robíme škrty, je práve vzdelávanie. Ale myslím si, že vzdelávanie je tým hlavným aktívom, ktoré máme. E, máme jedinú voľbu táto voľba súvisí práve so vzdelávaním. Keď hovoríme o výskume, rozvoji a vzdelávaní, keď máme túto diskusiu s mestami, európskymi mestami, tak máme od nich odpoveď, že skutočne sú ochotné niečo urobiť v tomto ohľade. Avšak potrebujú zlepšenie ekonomických e, a komunikačných, e, komunikačných stratégií. Druhá oblasť, ktorú som si vybral, je udržateľný rozvoj a energetická účelnosť musíme zabezpečiť energetickú bezpečnosť pre mesta a myslím si, že v tomto kontexte by bolo zaujímavé, aby sme sa sústredili predovšetkým na eh, tie vzory e, vytvárania mestského prostredia, ktoré súvisí aj s koordináciou environmentálneho rozvoja E, mali by sme sa sústrediť na tie politiky, ktoré e, majú za cieľ oživiť e, určité mm, zničené alebo, zničené alebo zanedbané časti miest a takisto aj prímeských oblastí. Sú to časti, ktorým sa nevenujú napríklad, ktorým sa nevenuje mestská samozpráva, ktoré sú častokrát zanedbávané. A tretia Tretí príklad, ktorý som si ja vybral, ide tu o inkluzívny rast. Mali by sme mm, tvoriť mesta, kde si každý môže vybrať to, čo chce vidíme, že v mestách rastie aj kultúrna e, diverzita. Niekedy by som to nazvala až paralelná existencia určitých skupín v mestách. Niekedy sa to nazýva aj termínom segregácia. Ale zároveň tu vnímam aj určitú pokles, pokles pokiaľ ide o úlohu, ktorú zohráva stredná trieda Máme tu veľké množstvo rastúcich komunít, ktoré sa segregujú a na tie sa pravde ja sústredím v rámci výskumu. A Kľúčovou odpovedou na toto je sociálna integrácia, tolerancia. My všetci chceme e, sociálnu kohéziu, ktorá by sa opierala o vzdelané a kultúrne, a kultúrne tolerantnú spoločnosť. Nehovorím teraz iba o strednej triede, ale stredná trieda je práve tá, ktorá je hybnou silou v mestách a tá môže zlepšiť integráciu na úrovni mesta. Čiže mali by sme mať integračné politiky a nie dezintegračné politiky. Niekedy mám pocit, že v našich mestách integračná politika eh, je nahrádzaná asimilačnou politikou a nie pluralitnou politikou. V rámci integrácie by som sa sústredil aj na integráciu medzi meskými a polomeskými alebo vidieckými spoločnosťami. To znamená, potrebujeme tú integráciu miestnych spoločností v kontexte európskej spoločnosti. Čiže čo tým myslím? Potrebujeme lepšie infraštruktúrne podmienky, ktoré súvisia s dopravou, informačnými technológiami a, digitál- a prístupom k internetu. A na ďalšej strane vidíme, že v tejto oblasti sa nám podarilo skutočne veľa dosiahnuť, pokiaľ ide o plánovanie mestského rozvoja, rozvoj centier miest, e, a dosiahli sme veľa, aj pokiaľ ide o pomoc s nevyhodneným častiam miest. Ale ešte stále tu máme určité geografické oblasti, kde sa nám to nepodarilo. Už sme dnes hovorili o mestách ako celkoch a o integrácii susedstiev alebo prímeských oblastí do celkového rozvoja a druhá úroveň to by boli mesta samotné, ktoré nám vlastne slúžia ako centra oživovania regionálneho prostredia. Už 10 rokov hovoríme o policentrálnych mestách a policentrálnych sieťach v našich mestách. To sú, ide tu vlastne o také strednoveľké mestá, ktoré zdieľajú možnosti, ktoré majú v kontexte regionálneho rozvoja. A takisto by som hovoril o polinukleárnom, polinukleárnych transnárodných sieťach. Máme Budapešť, Viedeň a Prahu. Čiže mali by sme sa sústrediť na e, spoluprácu takých miest, ktoré sú v e, rámci regiónu dôležité. A dnes sme už počuli viacero slov o synergii, pokiaľ ide o ekonomicky, sociálne a environmentálne ciele, ale ja by som k tomu ešte dodal, že musíme skutočne sústrediť sa na podmienenosť určitej podpory. E, dôležitá je energetická účinnosť. To je to najdôležitejšie, to nás jediné privedie k holistickému rozvoju, k teritoriálnej integrácii a inkluzívnemu rastu. Už som hovoril o teritoriálnej integrácii nielen na úrovni mesta, ale na úrovni regiónu, čiže tej prímeských oblastí a aj transnárodných sietí, ktoré by prepojili veľké mesta v susedných štátoch. Musíme vychádzať z princípu subsidiarity a koordinovaných postupov naprieč, e, viacerým, naprieč viacerým oblastiam. A na záver mojej prezentácie tu eh, by som chcel povedať, aby naše mesta skutočne boli také mesta, ktoré by boli odolnými mestami. To znamená mestami, ktoré sa dokážu vysporiadať s určitými neistotami, ktoré máme napríklad aj v súčasnosti, tak E, zvýznamnené práve ekonomickou krízou. Aby sa im podarilo sústrediť sa na univerzálne ciele pri zapracovaní špecifických podmienok, ktoré máme. Mali by sme sa v rámci pomoci miestám sústrediť na konkrétnu, zacielenú pomoc, ktorá by stimulovala endogénny rozvoj. Mali by sme takisto brať do úvahy mm, výskum, inováciu a to zosietenie, o ktorom som hovoril. Chcel by som povedať, že na úrovni miestnej by sme mali sa sústrediť na dosiahnutie európskych cieľov tým, že budeme postupovať koordinovaným spôsobom. Ďakujem pekne, pán profesor. Ďakujem za vašu zaujímavú prezentáciu. A teraz by som chcel požiadať eh, ďalšieho hostia, pán profesor Ivan Tošický, ktorý prichádza z výskumného ústavu z Budapešti. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Mám 6 bodov, na ktoré sa budem sústrediť. Prvý bod je to, že stratégia 2020 je skutočne dobrým východiskom pre, budúcnú, pre budúcnosť e, koheznej politiky udržateľnosť rozvoja sa dá urobiť iba na základe koordinovaného postupu. Vôbec to nie je ľahké dosiahnuť. Tieto ciele sú niekedy aj proti, v protiklade a politiky, ktoré sa sústredia na jeden cieľ, vytvára zasa problémy v iných cieľoch. Na jednej strane máme ekonomický prudký rozvoj, ktorý môže viesť až k takému príkladu, že sú tu mestá, ktoré zaostávajú. Stačí, ak sa pozrieme na Detroit v Spojených štátoch, kde dve tretiny obyvateľov tohto mesta jednoducho opustili toto mesto, pretože ho opustila aj ekonomika. Ekonomické ciele 2020 by sa dali zlepšiť, ak sa zlepší koordinovaný prístup. Ak sa pozrieme na environmentálne ciele, technológia CCS a environmentálne environmentálny prístup nám takisto pomôže v rámci ekonomického environmentálneho rozvoja. Nízkouhlíkový e, postup pri výstavbe bydo, bytov je takisto e, veľmi dôležitý, pretože na jednej strane šetrí peniaze, ale aj šetrí k životnému prostrediu. E, a ukážem vám teraz dva príklady. Toto je príklad mesta, ktoré skutočne kladie veľký dôraz na to, aby sa sústredilo aj na šetrnosť k životnému prostrediu. Sú tu určité časti mesta, e, kde bývajú chudobní ľudia, ktoré e, vlastne prestavujú na to, aby, na to, aby sa tam nasťahovali do nových budov e, majetnejší exklúzia rómskych obyvateľov e, v meste je relatívne dobrá, ale bohužiaľ iba 20 kilometrov od centra mesta už táto inkluzívna politika nefunguje. Čiže vidíme, že kohezia je veľmi dobrým postupom e, na jednej strane pomôže znevýhodneným regiónom, aby sa postavili na nohy, pretože znevýhodnené regióny majú veľký potenciál na to, aby boli dôležité aj v kontexte európskeho prostredia, aj pokiaľ ide o dosahovanie cieľov 2020. Aj keď máme európsky rozpočet, ktorý je ohrozený a sú tu veľké problémy, e, myslím si, že rozpočet, pokiaľ ide o koheznú politiku, by mal byť na tej istej úrovni ako ako doteraz paneurópsky prístup ku koheznej politike by sa mal sústrediť na integrovaný rozvoj, pretože to je predovšetkým ten prístup, ktorý nám pomôže uh, sústrediť sa aj na znevýhodnené regióny. Uh, na tejto priesvitke vidíte, ako plánovala Európa v roku 1936 cesty, výstavbu ciest. Táto rozdeľujúca čiara, ktorú tam vidíte, neexistovala. Tá vznikla až 1945. A takto vyzerá za situáciu v roku 1996. Ako vidíte, veľa sa toho nezmenilo. Oveľa viac ciest sa postavilo v západných krajinách. To znamená, že východná Európa ešte stále musí sústreďovať e, finančné prosedky na rozvoj infraštruktúry. Ako by teda kohezná politika mala integrovaným spôsobom postupovať? Myslím si, že sú tu tri ciele v stratégii 2020 2020, ktoré by mohli e, byť dôležité. Znamená fungujúce e, mestské regióny, metropolitné oblasti a mestské regióny fungujúci mestský región je správnym, správnou úrovňou na mm, to, aby sa mesta vysporiadali ekonomickými, environmentálnymi a sociálnymi výzvami. Bohužiaľ, e, tieto regióny sú z hľadiska administratívneho alebo významného administratívneho spracovania týchto projektov dosť slabé máme e, vlády 20. storočia a teritoriálne systémy, ktoré ešte máme z 19. storočia. To znamená, musíme aj v tejto oblasti veľa dobehnúť, aby sme dostali cieľom 21. storočia. To je napríklad e, Budapešť, kde vidíme tú žltú oblasť, to je to centrum mesta, ktoré by malo spolupracovať s tým kruhom mesta, s tými prímeskými oblastiami, ale tá spolupráca je veľmi slabá. Čiže aká by mala byť tá urbánna dimenzia koheznej politiky? Myslím si, že duch toho programu Urban by mal byť znovu nastolený, ale nie e, toho Urbanu číslo 3. Tento mal viacero nedostatkov, pretože vytláčal nedostatky a sústredil sa iba na tie oblasti, ktoré prosperovali nesústredil sa na tie prímeské oblasti, ktor- a vlastne tá spolupráca medzi centrom a prímeskými oblastiami jednoducho nefungovala. A zároveň sa tento Urban 3 nesústredil na chudobu oblasti a na chudobu obyvateľov prímeských oblastí. Zdá sa, že to bolo niečo podobné ako Titanic, sústredil sa iba na tie pozitíva, ale na, predsa len celá loď klesala. Myslím si, že Európa musí požadovať integrovaný prístup v, širšej, e, v širšom zmysle kohéznej politike. Je veľmi dôležité, aby sme udržovali aj zamestnanosť v rámci koheznej politiky. Toto je iba jeden z príkladov neintegrovaného rozvoja v jednom z nových miest e, členských štátov. Bolo to 20 kilometrov od e, stredu mesta. úrovne na úrovne, e, rozhodnutia na úrovni členských štátov niekedy nezohľadňujú koordináciu viacerých politík a tieto sa potom ako keby diverzifikovali a nesústredili na jeden cieľ. Európa musí predpísať základné ciele postupu, ako sa dá dosiahnuť integrované plánovanie. Musíme sa sústrediť na zabezpečenie spolupráce centier miest a prímestských oblastí. Čiže poprosím vás, e, pozrite sa na maďarský prístup k integrovanému rozvoju. To je skutočne modelová úloha, ako sa dajú využívať finančné prostriedky z e, fondov európskeho rozvoja. Eh, je to celé založené na kontrole expertov. Ak títo nepodpíšu takýto územný rozvoj, tak sa nemôže dostať ani k finančným prostriedkom z fondov. Eh, sústredíme sa na systém, ktorý vychádza eh, smerom od dola nahor a nie od hora nadol. Táto nová teritoriálna stratégia by mala zohľadňovať všetky zdroje, ktoré sú k dispozícii v rámci ERDF, e, tak ERDF ako aj ESF fondy. Uh,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 tí by nemali dostávať e, finančné prostriedky, ak sú nie súčasťou e, projektov, ktoré sú začlené do teritoriálnej stratégie rozvoja v kontexte cieľov EU 2020. A takisto by som naznačil, že internatívne myšlienky financovania by mali byť podriadené tomu hlavnému cieľu a to je integrovaný e, postup ku koheznej politike. Je tu viacero možností, ako sa dá pristúpiť k tomuto cieľu. Je tu viacero možností, ak sa dá zapracovať nejaký e, ak by sa nám podarilo dosiahnuť e, smernicu o integrovanom teritoriálnom rozvoji, to by bola pravdepodobne to najlepšie riešenie. Potom je tu tá podmienenosť príspevkov. Tie tri ďalšie možnosti, ktoré tu máme, sú oveľa slabšie. Nepovedal by som, že sú skutočne účinné, ale sú jednoducho slabšie závery. Toto je tých 6 bodov, ktoré som chcel predstaviť. E, stratégia EU 2020 je veľmi dobrým východiskom. E, dôležitá je integrácia. Kohezná politika by sa mala sústrediť predovšetkým na mestské oblasti a na fungujúce mestské oblasti. E, duch mestských oblastí by sa mal, alebo duch toho programu Urban by sa mal znovu nastoliť, ale nie práve tá časť Urban 3 a skutočne sú tu spôsoby, ako sa dá vytvoriť eh, určitá kohezná politika, ktorá by tu bola aj pre obdobie po roku 2013 a ktorá môže vychádzať eh, z tých premís, o ktorých sme tu hovorili. Je tu viacero príkladov miest, vidíte tu aj na priesvitke, že je to možné dosiahnuť v niektorých mestách, kde sú spokojní aj občania. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu veľmi zaujímavú prezentáciu. Chcel by som požiadať o to, aby ste rozsvietili svetlo, pretože som pripravený otvoriť diskusiu. Teraz by som chcel dať slovo pánovi Petrovi Simonovi. Nech sa páči. Áno, pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Na tomto mieste by som uh, chcel vám oznámiť moje tri závery, ktoré som si vytvorila z, pre, uh, z počutého. Ja, chcem, ja som veľmi vďačný za to, čo sa hovorilo o poskytovaní prostriedkov z EÚ, že to nie je len pre E, že to nie je len pre obce, ale musíme zabezpečiť, aby sa operačná stránka týchto programov e, komunálnej politike odrážala. Takže to musí byť povinné, musí byť v každom prípade povinné, aby sa na tých programoch podielali jednotlivé obce. To je jedna vec. Druhá vec, to je energetická efektívnosť. Energetická efektívnosť je jedna z cieľov, keď zoberieme kodaňské ciele a klimatické ciele Európskej únie. A zároveň e, tu hovoríme o koheznej politike pre znevýhodnené časti miest, tak vidíme, že to sú práve tie časti miest, ktoré si vyžadujú sanáciu a ktoré e, potom e, nákladovo odpovedá aj tomu, čo sa vydáva v tých lepších štvrtiach len majiteľia domov vlastne nemajú mm, nemajú možnosť e, toto tak zrealizovať, e, pretože e, tie náklady sú rovnako vysoké, len oni majú nižšie príjmy. Dobre, takže čo sa týka mm, obytného priestoru a hlavne v nových členských štátoch, od roku 2009. V podstate už máme tieto predpisy pre všetky členské štáty, ale musíme to urobiť ešte s vyššou mierou povinnosti pretože napríklad máme tieto povinnosti od roku 2009, teda napríklad zateplenie domov a, a podobné, ale nie všade. V, ne, v Nemecku dokonca sa to realizuje. Um, pán profesor Kohora, uh, vy ste hovorili o inflácii, my máme v Miláne, uh, v Miláne 70 30, 37, pardon, 37 eh, eh, môjho, v mojom meste má integračný, eh, integra, migračné pozadie. Takže sú to aj migranti. A keď si zoberieme stratégiu 2020 alebo Lisabonskú zmluvu, my sme požadovali infraštruktúru, predovšetkým a podporovanie týchto mladých skupín. A keď e, konečne prídeme na to, že toto je hospodársky, ekonomický faktor, že je to nevždy potenciál e, v ľudských zdrojoch, e, zdrojoch ktorý nám tu leží ľadom, a toto involvujeme do diskusie, tak potom sme si urobili svoju úlohu a my to musíme jednoducho vysvetliť tak, aby sa to v budúcej podpornej subvenčnej periode silnejšie podporovalo. Ďakujem, Peter, hovorí pán predseda. Veľmi pekne ďakujem, pretože máme pred sebou asi pol hodinu. Chcel by som v podstate požiadať expertov, aby stručne reagovali a potom by som dal slovo kolegom. Kto sa prosím chce ujať slova? Môžem eh, stručne reagovať na jednu vec eh, v nadväznosti na eh, zapojenie komún. Áno, to je samozrejme veľmi jasný záver v nadväznosti na hodnotenie ex post. Áno, potrebujeme miestne komunity zaangažovať. Niekto iný chce reagovať, odpovedať? Takže súhlasíme. Pán ombud, máte slovo. Ďakujem vám. Narastá záujem o mestskú dimenziu, pokiaľ ide o túto kohéznú politiku. Myslím si, že je to nevyhnutné, ale sú tu isté veľmi dôležité symptómy, a na to by som sa chcel opýtať expertov, predovšetkým pokiaľ ide o pozorovanie. Pokiaľ ide o piatu e, koheznú správu, myslím si, že komisia nejakým spôsobom stráca paru, pokiaľ ide o túto politiku. Pán po Bevan povedal, že stále v podstate e, sa pohybujeme v tejto oblasti e, územnej e, kohézie, ale ja si nemyslím, že tomu tak je. Možno, že ten môj dojem nie je správny, ale moja otázka, ktorú adresujem komisii, je, naozaj si myslíme, že v podstate je to také dôležité. Je to samozrejme v základnej zmluve, ale ešte stále si myslíme, že tie funkcie sú reálne, pretože po tej piatej správe nemám tento dojem. A potom ďalší prvok. Otázka znie následovne. Prečo v podstate tento mainstreaming, pokiaľ ide o, o, o mestské oblasti, prečo to vlastne zlyhalo? Bolo to také krásne, prečo to nefunguje? Je to otázka politickej vôle, alebo je to nedostatok nástrojov, alebo nedostatok záväzkov v nadväznosti na členské štáty, v nadväznosti na tzv. riadiace orgány a potom, pokiaľ ide o tie nástroje, to znamená moja otázka, ktorú adresujem pánovi Danielovi Muke, čo bolo e, vlastne tou hlavnou e, záležitosťou aké boli vlastne tie výnimky, prečo tomu vlastne neprichádzalo, pokiaľ išlo o krížové financovanie, pretože to mimoriadne bolo e, ťažké. Je to špeciálne nariadenie, pokiaľ ide o, o e, tieto mestské časti. A v tej prvej časti sme hovorili o synergiách táto synergia. Môžeme využívať takéto skúsenosti tak, že by sa tieto fondy integrovaným spôsobom využívali, pretože vás môžem ubezpečiť, že riadiace orgány sú vlastne, pokiaľ ide o tieto monofondy, e, robiť isté e, škrty. Pretože takáto e, politika bohužiaľ nefunguje. A ešte tretia poznámka, veľmi stručná. Po pánovi e, Sikorovi a pánovi Tocičovi sa chcem opýtať. Je to nereálna myšlienka, pokiaľ ide o EU 2020 v nadväznosti na túto nereálnu myšlienku. Máme proste tie mestské problémy, pretože keď to budeme separovať, tak je to neužitočné a dúfame, že to nebude v podstate fungovať tak, že je to naplánované z administratívnej um, úrovne. Malo by to byť ďaleko reálnejšie a pragmatickejšie. Ďakujeme veľmi pekne. Takže prosím názor, respektíve uh, reakcia expertov. Pokiaľ ide o územnú uh, súdržnosť, uh, čelíme takej situácii po diskusii v nadväznosti na zelenú knihu, to chápanie je rozličné v členských štátoch a e, u jednotlivých aktérov. Snažíme sa byť pragmatickí a snažíme sa v podstate o to, aby táto kohézia naozaj bola cieľom v mnohých e, oblastiach. V prvom rade e, územnú dimenziu to musí mať aj v strategickom rámci, Chceme, aby tam bola špeciálna kapitola, pokiaľ ide o územnú kohéziu a po druhé budeme trvať na lepšej koherentnosti v nadväznosti na odvetvovú politiku a jej dopad. Začali sme na tomto pracovať. Začali sme pracovať na lepšej kohezii, začali sme ehm, tlačiť do toho aj členské štáty a okrem toho sme angažovaní v nadväznosti na územnú dynamiku a snažíme sa naozaj um, budovať na skúsenostiach, pokiaľ ide o Európsky sociálny fond. A ďalej samozrejme eh, sa snažíme brať do úvahy rôzne požiadavky a sústredovať našu pozornosť na tieto mestské oblasti. Ďalej sa snažíme podporovať e, tento prístup e, miestneho rozvoja v nadväznosti na kohéznu politiku. Toto sú vlastne tie praktické implikácie pre nás, bez toho, že by sme čakali na nejakú veľkú, tak povediať, vlajkovú iniciatívu. konkrétna otázka, ktorú ste mi adresovali nadväznosti na prístup, pokiaľ ide o rôzne fondy. Máte absolútne pravdu, pretože je potrebné mať 100% um, um koordinovanosť, pokiaľ ide o opatrenia v rámci Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu pre regionálny rozvoj. Keď sa pozriete na tých 70 programov, uh, vo väčšine v nich išlo o istú zmes týchto vecí. Jeden program vo Švédsku napríklad e, využil vlastne e, výslovne všetky peniaze na opatrenia v rámci ESF, Európsky sociálny fond a zase iné programy boli také, ktoré využívali len peniaze z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj a inak e, si neviem predstaviť, že by sa uh, mohli využívať takéto programy, pokiaľ by nebola takáto flexibilita. Iné um, reakcie, prečo v podstate tento mainstreaming zlyhal v nadväznosti na uh, súčasnú perspektívu, sú isté výnimky, kde zjavne nezlyhal. Holandsko je napríklad príkladom takéchto oblastí. Tieto mesta boli aj regiónmi napríklad také mesto ako je Berlín. Ale vo všeobecnosti, tak ako som už hovoril o tom predtým, tí z nás, ktorí majú skúsenosti z práce na e, miestnej a regionálnej úrovni v členských štátoch vieme veľmi dobre, že obyčajne tam prichádza k zrážke, e, pokiaľ ide o právomoci na regionálnej a miestnej úrovni, častokrát v podstate e, si na regionálnej úrovni myslia, že sa to musí v podstate rovnakým spôsobom, tak povediac, rozdielovať a aby boli féroví a nemali by sa úplne uprednostňovať isté mestské štvrte a tak ďalej. A samozrejme aj na národnej úrovni členské štáty neaktivovali, respektíve nezoperatívnili tento urbanistický mainstreaming. A preto si myslím, že to sú presne tie detaily. Tie detaily sú kritické, pokiaľ ide o túto mestskú agendu pripísanie istých finančných zdrojov, pokiaľ ide o tieto akčné kroky v nadväznosti na mestské oblasti. Samozrejme, že vždy v podstate e, pôjde o to, že či sa to vlastne rovnomerne e, rozdelilo medzi e, patričné územia, kdežto mnohokrát si neuvedomujú, že vlastne tá konkurencia schopnosť je mimoriadne dôležitá, pokiaľ ide o jednotlivé mestské oblasti. Samozrejme, že ten zoznam miest, e, o ktorom sa hovorilo, to je veľmi zaujímavá vec. Ďakujeme veľmi pekne. Pán profesor Ludovic, Ludek Sikora, nech sa páči. Nechcel som vyvolať nejaký nesprávny dojem, pokiaľ ide o tieto e, rozumné, tento rozumný a udržateľný rozvoj. Ja som presvedčený, že naozaj e, by sme pr mali pracovať na týchto cieľoch integrovaným spôsobom. A to je hlavne hlavnou podmienkou, pokiaľ ide o fungovanie takýchto politik. Mal som tak málo času, že som nemohol v podstate e, popísať, ako sa dá pracovať integrovaným spôsobom v tejto oblasti, pokiaľ ide o veľké mestá, kde ide o sociálnu a kultúrnu integráciu. Väčšinou e, prichádza k takejto integrácii v nadväznosti na trh práce. A samozrejme aj kľúčové výmy sú kultúrne zariadenia. To je vlastne to prepojenie, keď som hovoril o úlohe vzdelávania, o úlohe univerzít v našich mestách a tak ďalej, aby to naozaj bol inkluzívny rast a rozumný rast. A tá inklúzia to nie sú len študijné programy, ale to sú aj naše univerzity. Sú, je to naš, sú to naše aktíva. E, dnes strácame mnohých študentov, pretože um, je to, tak povediať, slabšia generácia, ktorá sa dostáva do uh, našich škôl. Ehm, je tam aj konkurencia zo strany Spojených štátov amerických. Mnohí naši študenti majú záujem študovať v Ázii a tak ďalej a preto v podstate prichádza k odlivu mozgov. A pokiaľ ide o tie ustanovizne, ktoré máme v týchto našich mestách, tie by mali rozumným spôsobom slúžiť. A toto sa prepája s udržateľným rozvojom, pretože vzdelaná populácia potom zabezpečuje lepšiu ekonomickú výkonnosť. Sú to v podstate e, väčšie zdroje, pokiaľ ide o ekonomickú spotrebu a tak ďalej. Častokrát v domácnostiach v podstate e, sa venuje ďaleko viac pozornosti práve tej udržateľnosti a musíme samozrejme integrovaným spôsobom pristupovať k týmto trom e, cieľom, to znamená rozumný, integrovaný a udržateľný rozvoj. A to je podľa mňa e, to najdôležitejšie v nadväznosti na takýto regionálny rozvoj a rozvoj miest. E, ja nemám taký zlý dojem v nadväznosti na EU 2020. Tento dokument naozaj dosiahol konkrétne ciele Nikdy som ešte predtým nevidel taký dokument, ktorý by mal patričné údaje zapracované v nadväznosti na takýto rast. Je veľmi dôležité, že takéto národné um, programy reforiem to sú veci, ktoré by sa mali prediskutovať s regiónmi a s mestami. Potom to môže fungovať, pretože takéto konzultácie by mali prebehnúť e, vo všetkých krajinách, pretože na miestnej a regionálnej úrovni by sme sa mali zamyslieť na to, že ako môžeme súčasne zredukovať emisie CO2, pritom e, zabezpečiť inklúziu e, občanov. Najlepšie je nebudovať nové bytové um, byty pre tých bohatých, ale v podstate renovovať uh, ten um, bytový fond uh, a na regionálnej a mestskej úrovni skutočne môžeme integrovať tieto tri hlavné ciele a tých 5 uh, čiastkových cieľov. Veľmi pekne ďakujem. Predtým, ako dám slovo pani Delier, chcem sa opýtať, chceli by ste ešte aj vy dostať slovo? Chcel by som sa poďakovať pretože ja si myslím, že si dobre rozumieme. A vaša prezentácia pre mňa bola dôkazom toho, čo povedal pán Točis, pretože existuje taká tendencia, nemali by sme to skrývať, že by sme mali vlastne tieto európske politiky znížiť, aj európsky rozpočet, na, a mali by sme to rozdeliť na tri časti a oddeliť to a nemali by sme skrývať to, že takáto diskusia prebieha. Pokiaľ ide o kohezná politika a urbánna dimenzia, to by tam mohlo byť zapracované a že by to mm, mm, nemalo byť v tých e, rozumných a udržateľných e, cieľoch. My by sme sa mali skôr sústredovať na tých 5 e, čiastkových cieľov. Hovoríme o integrovanom prístupe a v tej e, revízii rozpočtu sa hovorí o tom, že by sme to mali vlastne rozdeliť na 5 častí, ale to je absolútne nemožné a je to absolútne nereálne. A to, čo povedal včera pán profesor Varka v Európskom parlamente, že máme celkom jasné ciele a máme nádherné hesla, ale nemali by sme rozpočet e, rozdielovať podľa týchto hesiel. Veľmi pekne ďakujem. monsieur le, président. Moi, je voudrais... Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som vrátil ešte raz ku konštatovaniu, že, um, tie výsledky z programu sa dnes zmiernili, e, či dokonca úplne strátili v rámci meskej politiky. Ehm, no že vieme, že e, ten program Urban a no, počiarkoval veľmi dobre, veľmi dôležité aspekty. To boli lokálne aspekty v rámci komunálnej spolupráce, posilnenie iniciatívy s horizontálnymi partnerstvami a nakoniec aj koncentrácia financií a finančných zdrojov úplne jasne stanovená zóna. Je to, je to integratívny prístup, to znamená, že všetky sektory, všetky aktéry a celomestské pôsobenie je veľmi dôležité. To znamená aj mestská, urba, mestská urbaný rozvoj mesta, to je všetko obsiahnuté. V rámci Urbanu máme veľmi dobré východiska. Musíme skutočne povedať, že Urban má práve v súvislosti s tým momentálnym spôsobom plánovania nebude môcť takto pokračovať. To znamená, že účasť eh, eh, miesta obcí ešte nie je úplne vyčerpaná. Je potrebné myslieť na sektorové intervencie, sektorové problémy, ktoré nemajú vôbec priame eh, dopady. Dnes jednoducho musíme si spolu spoločne zvážiť, ako pri tom ďalšom e, programovom plánovaní zvolíme integrovaný prístup a ako v tejto súvislosti skutočne vytvoríme e, reálnu koheznú politiku, ktorá mestám umožní mobilizovať aktérov tak, aby e, zasahovali do sociálne citlivých miest. To znamená, že lokálna a, a komunálna úroveň je skutočne pod tlakom, nemajú možnosť získavať nových investorov tak, aby podporovali inovatívne aspekty práve aj v súvislosti s týmito programami. To je moje prvé konštatovanie. A okrem toho sme hovorili o tých výzvach, ktoré stoja pred nami. A dovolte mi, aby som zopakovala, je to súrne my síce rokujeme, ale výzvy, ktoré sú pred nami, predovšetkým aj klimatické zmeny, toto všetko máme pred dverami a tu musíme skutočne postupovať veľmi, veľmi angažovanie. Ale národné vlády a takisto aj lokálne vlády. Tu a lokálna správa, tu musíme skutočne postupovať spolu, tak aby sme sa zaslúžili o trvalo udržateľný rozvoj. Ja musím povedať, že samozrejme nemáme jedno riešenie pre všetkých, pretože tie lokálne a teritoriálne územné celky sú absolútne rozlišné. A my ale hovoríme o našich klimatických cieľoch, o redukcii CO2 a samozrejme máme istú zodpovednosť voči budúcim generáciám a dopady klimatických zmien cítime predovšetkým v mestách. Ďakujem pekne. Takže kto chce reagovať? Ja súhlasím, že integrovaný prístup sa jednoducho stratil v tom mainstreamingu, ale otázka je to, ako sa k nemu znovu vrátim. A myslím si, že by bolo skutočne veľkou chybou keby sme sa vrátili k tomu istému postupu, že by sme pridelovali 70, že by sme rozdelili 70 miest a, a postupovali takýmto diverzifikovaným postupom musíme sa sústrediť na vyššiu územnú úroveň, a to znamená na mesto a na prímestské oblasti. A mesto samotné sa potom rozhodne, čo je najlepšou intervenciou. Možno najlepšou intervenciou niekedy je zlepšiť znevýhodnenú oblasť. Niekde zasa inde zlepšiť dopravu, aby tí, ktorí žijú v tých znevýhodnených oblastiach, mali prístup aj k pracovným miestam. Zasa v iných prípadoch je zlepšenie budov prioritným. Čiže je tu viacero spôsobov, ako sa dá pomôcť. Nie je jediný prístup možný uplatniť pri všetkých mestách. Ešte niekto chce reagovať, hovorí pán predseda, nech sa páči ak by som ja mohol trochu nesúhlasiť, alebo detailnejšie sa vyjadriť k tomu, čo sme počuli, ak sa pozrieme na výsledky programu Urban, tak na viacerých úrovniach vidíme viaceré úlohy. E, na to, aby sme involvovali miestnu, miestnu e, samozprávu alebo oblastných aktérov, tak potrebujeme ich motivovať to znamená, ja by som skôr postupoval multiúrovňovým prístupom. Myslím si, že je dôležité sústrediť sa na zlepšenie hospodárstva na úrovni celého mesta, ale takisto je dôležité sústrediť sa aj na miestne problémy. Ehm, miestni ľudia majú určitú skúsenosť, vedia, čo sa u nich deje, čo sa deje u nich na ulici, alebo čo sa deje u susedov. Ale pokiaľ ide o vysporiadanie sa s nejakými problémami na celomestskej úrovni, tak to už nevedia riešiť. Ak môžem uvidieť nejaký príklad.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 a ja som sledoval e, program Stockwell, ktorý sme tam mali a musím povedať, že e, ľudia v tejto mestskej časti skutočne sa vyznali v oblasti problémov, ktoré sa riešili v ich časti. A potom boli pozvaní na monitorovaciu komisiu, kde sa riešia problémy celého mesta a tam jednoducho nemali ani šajnu, ako by sa dalo vyriešiť e, situácia v celom meste, pokiaľ ide o riešenie infraštruktúrnych problémov. A to súvisí iba s tým, že rôzne veľké oblasti majú rôzne priority Menšie oblasti involvujú miestnych, väčšie oblasti zase potrebujú riešiť ekonomické problémy. Ďakujem, hovorí predseda, nech sa páči, máte slovo. Úplne v stručnosti myslím si, že veľkú úlohu majú inovatívne postupy, ktoré postup podporoval aj program Urban. Mesta ako také oceňovali predovšetkým prepojenie, konkrétne prepojenie na komisiu prostredníctvom tohto programu Urban a to, táto vlastne podporovala inováciu. A potom tu ešte bolo aj prepojenie s inými mestami, ktoré mali podobné problémy tým, že boli presietené. Čiže to súvisí aj s programom Urban, a je to dôležité, ale podľa mňa je oveľa dôležitejšie vnímať dimenziu urbanu e, v takom zmysle, že by sme ju neredukovali iba na určitú e, renováciu alebo inováciu a to networking, to zosietenie. Musí to byť predovšetkým riešenie ekonomických problémov. Ak tu nie je iná pripomienka, ale predsa len nech sa páči. Pán Van Nistelrooy, ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem vám za slovo a dovolte mi, aby som aj z mojej strany skutočne poďakoval za to, že práve tento bod bol e, stanovený ako program dnešného rokovania. Dovolte mi, aby som položil otázku v súvislosti s tým, čo povedal pán Unrecht. Ide o tento horizontálny prístup a keď e, si zoberieme koheznú správu a tu jednoducho vidím, že sa skutočne koncentrujeme na národné reformné plány. Um, sú podporené príslušnými programami, majú byť uzavreté zmluvy a tak ďalej a tak ďalej, ale dovolte mi, aby som sa opýtal, ako to má vlastne fungovať. Pretože my v tomto výbore sme predsa povedali, že každá ro- uh, krajina tu si vyžaduje rôzne uh, postupy, ktoré sa musia plniť a táto, práve táto regionálna, tieto regionálne danosti miest a obci sú veľmi dôležité. Tu sú regionálne rozdiely aj v územných celkoch a tieto musia predsa zohrávať určitú úlohu. Toto sa môže urobiť decentralizáciou, ako napríklad v Holandsku pre niekoľko miest, tak to sa to tam udialo. A tu sme potom uh, my, a my potom predsa musíme vedieť, aké typy rokovaní máme. Čo sa týka napríklad tých národných plánov na reformu, môžete nám k tomu niečo povedať. Existuje tzv. teritoriálny pakt pre každý členský štát, ale, alebo ako to funguje? Alebo je to možno pre vás eh, nie také úspešné? možno to prinieslo príliš malo výsledkov, takže tento integrálny prístup je skutočne veľmi dôležitý, ale to mesto je dôležité. Je to skutočne nástroj, ktorý by mal byť skutočne akcentované v strategickom balíku 2020, to znamená integrácia alebo rozlíšenie. Toto je dôležité. Na toto by som chcel odpoveď. Okay, thank you. Áno, ďakujem pekne. Pani Zeller, Pán Zeller, prepačte. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Všetky eh, príspevky s eh, dálcov mi ukázali jedno. My nemáme problém s tým, aby sme definovali problém, pretože my, eh, to, čo nám bolo všetko veľmi koncentrované a pregnantne predstavené, je priamešom tým, ktorí pochádzajú z mestských alebo urbánnych a Mm, urbánnych ob- priestorov. Nám to nie je neznáme, ale máme problém s realizáciou. Predovšetkým, aké sú možnosti na jednej strane aj e, agovať na Európskej únii? Ako toto prinesieme k tým, ktorí to majú realizovať? To znamená, napríklad, keď hovoríme o cieľoch stratégie 2020, tak e, chcem Ehm, potom tých, ktorí znášajú zodpovednosť v mestách a komunách, či o tom už niečo počuli. Ehm, ja si myslím, že na túto otázku by mi nevedeli odpovedať, lebo sa k ním z toho ešte veľa nedostalo. Ja pochádzam z Berlína. Berlín ehm, to má trošku ľahšie ako iné mesta, pretože my sme mestský štát. My sme uh, vlastne spolkový štát v rámci Spolkovej republiky Nemecko. My sme samostatná spolková krajina, máme komunálnych 12 obvodov, ale vláda a regionálna vláda a komunálne orgány, e, správne orgány, administratívne orgány, s ktorými úzko spolupracujeme, títo sa môžu dohodnúť. Ale v iných krajinách to vyzerá úplne inak, pretože operačné programy robia vlády, v prípade Nemecka sú spolkové krajiny a títo samozrejme využívajú prostriedky, ktoré eh, im prichádzajú aj vďaka tomu finančnému nedostatku, ktorý momentálne vládne, najskôr na pokrytie svojich eh, investičných eh, zámerov, ktoré majú nedostatok prostriedkov. A my vieme predsa, že aj komunálne a územné celky sú súčasťou, súčasťou celého tohto systému a teda používajú teda peniaze na svoje investície. Ale uh, samozrejme musíme hovoriť sociálne problémy. Na to potrebujeme sociálne projekty, potom máme problémy s mládežou, so vzdelávaním, so vyškoľovaním a tak ďalej. O tomto všetkom musíme hovoriť, keď hovoríme o mestskej infraštruktúre. Toto všetko sú úlohy, ktoré idú ruka v ruke s chronickým podfinancovaním a takisto s personálnym problémom, pretože ľudí, ktorí pracujú v tejto oblasti, je veľmi málo. Uh, Mm, čo sa týka môjho mesta, keď si zoberiem tie komunálne obvody, ktoré u nás máme, ktoré sa podielajú takisto na programe Urbán, e, tak tieto sa v podstate viac skôr stiahujú z európskych projektov alebo sa vôbec na nich nepodielajú, pretože oni hovoria, že je to príliš náročné časovo, e, príliš ťažkopádne a nie je to trvalo, e, trvalé, pretože oni dostanú raz financovanie, aj to niekedy veľmi neskoro a potom e, príde veľký zlom, pretože potom e, sa nedajú financo- nedá financovanie viacej garantovať. A oni takisto hovoria, že my u miestnych ľudí a u starostov vzbudzujeme nejaké, e, nejaké očakávania, ktoré trvalo nemôžu byť uspokojené. A preto sa z toho radšej stiahneme. Nechcem povedať, že by sme nemali hovoriť eh, v, o, o, meskej, eh, o mestskom aspekte v rámci koheznej politiky. Skôr naopak. Ale mali by sme sa pokúsiť eh, hovoriť s tými, ktorí to realizujú. Pretože týchto by sme mali involvovať do tej komunikácie, do tej diskusie. Mali sme povedať, kto to má viesť. Pretože operačné programy sa koncipujú v regiónoch a ja zase zoberiem ako príklad Nemecko, a to nie sú mesta, ale sú to spolkové krajiny, ktoré to zase samozrejme skoncipujú podľa svojich e, priorít a nerozmenia to na lokálne územné celky. Takže pokiaľ chceme hovoriť o cieľoch EU 2020, mali by sme jednoducho povedať, že toto by mal byť základ, to by mala byť báza pre uh, vytváranie obračných programov a na realizáciu európskej politiky ako takej. A musíme už teraz hneď a dopredu sa zaobrať s tými, ktorí potom prichádzajú do úvahy pre realizáciu, involovať ich do diskusie a nie, aby sme im predložili e, veci e, v čase, kedy vôbec nebudú môcť zareagovať. Takže moja otázka, ako sa k tomu máme postaviť? v rámci toho času, kedy sme ešte stále v, v, vo fáze prípravy implementácie, a že by sme, či by sme nemali skutočne viesť dialog s tými, ktorí potom budú musieť tieto projekty realizovať a prípadne im uhladiť tú cestu tak, aby to mohli aj zrealizovať bez toho, že by sme im kladli polena do cesty a trieštili ich sily tak, že nakoniec nebudú mať dosily, aby zrealizovali slušný plán. Ďakujem pekne, pán Celer. Chcú sa vyjadriť naši odborníci. Poprosím o reakciu. Možno veľmi stručne, pokiaľ ide o otázku pána Van Nisleroja. Piatá správa o kohézii eh, prezentovala návrh silnejšieho prepojenia koheznej politiky so stratégiou, so stratégiou Európa 2020 v rámci rá, spoločného rámca a z partnerských dohôd. Táto správa začala verejnú diskusiu, budeme ju sumarizovať na základe 5. kohezného fóra a viacero detajlov sa ešte bližšie určí, pokiaľ ide o to, čo bude predmetom týchto verejných zmluv. A to je predmetom diskusie, verejných debat a členovia Európskeho parlamentu budú sa môcť k tomu takisto vyjadriť. Je dôležité Eh, aby sme zainvolvovali všetkých lokálnych charakterov do stratégie 2020, to bude samozrejme kľúčové, čiže otázka pre nás ostáva iba tá, ako sa nám to podarí dosiahnuť v rámci dokumentov, strategických dokumentov, ktoré sú navrhnuté pre toto eh, obdobie. Čiže neviem vám konkrétne dať presnú odpoveď, pretože tie detailné návrhy sa ešte len budú vypracovať na základe výsledkov verejných konzultácií. Ďakujem. Ja súhlasím s pánom Celerom, že je tu určitý konflikt, pokiaľ ide administratívne celky, regióny. My nemyslím si, že môžeme pozmeniť e, štruktúru, ako sa budú pridelovať peniaze. To znamená, regióny budú zachované. Sú tu konflikty medzi týmito regiónmi a ak budeme chcieť, aby e, miestne regióny chceli komunikovať, ak to budeme od nich vyžadovať, vyžadovať, ako si predstavujú oni. To je veľmi vágna myšlienka, z toho sa nemôžeme jednoducho držať. To, čo potrebujeme, je podporiť e, nové myslenie u administratívnych celkov, aby sa vytvorili nové modely, ako napríklad nemecký metropolitný región, alebo aj vo francúzskom aj príklady, kde skutočne vidíme, že je možné, že určité oblasti navzájom spolupracujú a to bude dobre nakoniec aj pre tie regióny samotné, ak sa e, na základe určitých plánov takáto spolupráca bude odvíjať. Áno, nech sa páči. Ja súhlasím s pánom Zellerom. Integrácia sa koná vo finálnej analýze, e, sa to deje na jednotlivých oblastiach, čiže je skutočne najdôležitejším prvkom, aby sme e, involvovali riadiacich ľudí v týchto regiónoch, to znamená samozprávu a predstaviteľov samozprávy miestne a regionálne, aby skutočne sme ich pritlačili k už tým konkrétnym výsledkom, konkrétnym výsledkom, ktoré očakávame. A tak, ako to povedal aj pán Sosič, e, tento, táto myšlienka podmenenosti, a tak ako si to predstavuje komisia, to znamená stanoviť konkrétne podmienky, že by sa e, finančné prostriedky dávali na základe integrovaných rozvojových plánov pre funkčné oblasti. To je veľmi silná páka, ktorú máme v ruke a ktorú chceme e, implementovať. Ďakujem. Ešte niekto chce reagovať? Nech sa páči, máte slovo. Jeden všeobecný jedna všeobecná pripomienka. V tieto programy v mojej krajine e, za posledných 10 rokov musím povedať, že Európa zohrávala kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o vzdelávanie bol to skutočne hybnou silou v našej krajine. Je to mm, skutočne, dali nám predstavu tieto programy, k čomu sa máme uberať v rámci našich cieľov a ambícií a je preto dobre, aby sa takéto ciele stanovili aj na celoeurópskej úrovni a je dobre podľa mňa, že máme určitý program týchto cieľov, ktorý sa týka tak regionov miest, ako aj medzi regionálnej spolupráce. Ďakujem veľmi pekne všetkým odborníkom za príspevky a za vaše prezentácie. Teraz by som chcel prejsť k ďalšiemu bodu, e, k rakúskym výhercom e, ceny, e, tak ako boli zvolení. Takže gratulujem. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to bod číslo 19. Je to výmena z názorov s Rudolfom Nizlerom, ktorý je riaditeľ pre koordináciu politík riaditeľstva Regio Európskej komisie a budeme hovoriť na tému reakcia politiky súdržnosti EÚ na hospodárskú krízu. Pán Nisler, nech sa páči, máte slovo. Dobrý deň prajem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel v stručnosti prezentovať správu, ktorú dala dokopy Európska komisia, pokiaľ ide o príspevok regionálnej politiky e, smerom k pomoci členským štátom na to, aby implementovali opatrenia, ktoré by boli odpovedou na situáciu súvisiacu s ekonomickou krízou, ktorá sa e, naplno rozbehla v roku 2009. Poznáte celkový kontext, ten je taký, že kohezná politika bola zmobilizovaná s cieľom prispieť e, v samom začiatku, aby sa urobilo niečo proti tej kríze a chceli sme zmobilizovať určité finančné prostriedky v rámci Európskej únie a iné podporné opatrenia, ktoré by e, zlepšili situáciu v členských štátoch, pokiaľ ide o e, reakciu na takúto kritickú situáciu. Hlavný rámec, ktorý sa e, zvýznamnil už na samom začiatku krízy, bol poznačený problémom, konkrétne banky mali e, dlhy a, e, a pôžičky a, e, a tieto sa začali potom bližšie sledovať. Verejné financovanie na úrovni členských štátov bolo obmedzené a bol tu veľké riziko, že nebudeme mať jednoducho dostatočný prostriedok, nebudeme mať dostatočné množstvo finančných prostriedkov na tieto podporné fondy a že by jednoducho zanikli. Čiže cieľ koheznej politiky bol, e, aby pomáhala v tejto situácii bez toho, aby sa snažila o nejaký kompromis, pokiaľ, alebo aby jednoducho postrádala uh, finančné prostriedky pre dlhodobé ciele. Uh, E, kohezná politika má zrýchliť e, celkový postup tým, že by sa zjednodušil prístup k týmto fondom, e, väčšia flexibilita administrátorom projektov a väčšia zacielenosť na konkrétne problémové oblasti a zároveň aj lepšie sprostredkovanie finančných prostriedkov, ktoré by boli skutočne e, výlučne zacielené na e, riešenie konkrétnych situácií. Technická pomoc zo strany Európskej únie bola takisto zapracovaná do tejto štruktúry. Vo všeobecnosti sme tu mali 13 konkrétnych opatrení, ktoré boli navrhnuté v rámci koheznej politiky v kontekste e, akčného plánu finančnej obnovy. A to sú tieto nasledovné oblasti Samozrejme, e, predčasná platba 6,5 miliardy pre EADF a e, sociálny rozvoj na to, aby sa spustil e, celková štruktúra týchto projektov. Táto injektáž finančných prostriedkov priniesla určité prospech, určitý finančný prospech a ten sa navýšil až na úroveň 11,2 miliardy Viete, to sú tie finančné prostriedky, ktoré máme e, na predfinancovanie finančných projektov. Potom tu ešte máme viacero zmien, ktoré majú zjednodušiť postup a, a zlepšiť flexibilitu. To znamená pomoc na vy, prostredníctvom využívania schém. Sú tu štyri hlavné investičné projekty a Takisto e, je to zacielené na úsporné opatrenia, ktoré sú dôležité predovšetkým v kontexte energetických úspor mm, boli to finančné prostriedky, ktoré boli vyčlenené na to, aby sa zrýchlil proces e, prideľovania finančných prostriedkov z fondov a takisto bola vyčlenená aj finančná pomoc pre iniciatívy Jessica a Jeremy. tento plán obnovy v kontexte koheznej politiky ukázal, že sa dokáže prispôsobiť aj krátkodobým cieľom a tento úspech v rámci rýchlosti reakcie je závislý, priamo závislý aj pokiaľ ide o kvalitu medziinstitucionálnej spolupráce, ktorú sme videli medzi jednotlivými inštitucionálnymi partnermi, to znamená Rada, Európsky parlament, Výbor regionov a ECOSOC. E, išlo tu skutočne o kooperáciu, ktorá viedla k flexibilnému, pružnému, pružnej reakcii. Táto flexibilita bola možná preto, že všetci ťahali za jeden povraz. Čiže čo sme vlastne e, v tejto správe E, napísali. E, ide tu o hlavné a kľúčové ciele, ktoré si stanovila komisia e, vo vzťahu k Európskemu parlamentu v kontexte negociácií tohto balíčka kde sme slúbili, že by sme takúto správu preniesli na jeseň roku 2010 a toto je vlastne ten konkrétny výsledok tých našich záväzkov. Zdrojom údajov, ktoré nájdete e, v tejto správe, je niečo, čo e, sa vracia vlastne e, k podávaniu správ zo strany členských štátov v kontexte strategických správ. Ako veľmi dobre viete, strategickú správu sme založili na 23 príspevkoch zo strany členských štátov a špeciálnu časť sme venovali v tejto správe opatreniam, ako sa využívajú štrukturálne fondy ako reakcia na túto krízu. Dovolte mi, aby som spomenul tie hlavné typy a oblasti a ilustroval čo vlastne robili členské štáty s tou podporou, ktorú sme im ponúkli. Napríklad v kontexte zálohových platieb tých 6,2 miliardy, ktoré boli e, vyplatené e, v júni 2009. Tam išlo v podstate o e, to, aby sa podporili takéto investície. Členské štáty boli globálne veľmi spokojné s touto dodatočnou um, injekciou hotovosti a toto sa pravdepodobne spájalo aj s tou hrozbou uh, v nadväznosti na to, že um, niektoré štáty uvažovali o tom, že v podstate um, sa vyvlečú uh, z tohto záväzku uh, isté finančné prostriedky na toto viazať. A to by bolo veľmi nešťastné, keby uprostred uh, takejto krízy vlastne členské štáty nejakým spôsobom riskovali to, že prídu o peniaze. A uh, naozaj to členské štáty počiarkli, že toto bol veľmi uh, rozumný aspekt a toto sa odzrkadlilo aj v správe. Takže čo robili členské štáty? Hlavne napumpovali tieto peniaze do projektov, ktoré posilnili e, tú verejnú podporu, kde to bolo najviditeľnejšie, napríklad miestne samozprávy, to nám povedali členské štáty, respektíve mimovládne organizácie, ktoré častokrát v podstate boli partnermi v takýchto projektoch. Tieto zálové platby sa využili aj na podporu e, malých a stredne veľkých podnikov a hlavne na to, aby sa vlastne um, znovu obnovili aj tieto plány štátnej pomoci, napríklad v Estonsku, v Polsku, prispôsobovali tieto plány istým spôsobom tak, aby sa zamerali na tie najzraniteľnejšie skupiny malých a stredne veľkých podnikov, aby sa takto vlastne zmiernil dopad tejto krízy na takéto podniky. Niektoré členské štáty počiarkli, že e, tam to malo veľmi pozitívny dopad, ktorý sa spájal s podporou investícií. Napríklad v Taliansku to bol operatívny program zameraný na výskum a schopnosť. V Grécku napríklad takéto zálohové platby umožnili eh, vyplatiť isté finančné prostriedky eh, v nadväznosti na hlavné projekty a podporu malých a stredne veľkých podnikov v oblasti odborného vzdelávania. V tej tretej oblasti v nadväznosti na prispôsobovanie týchto programov a možnosť reprogramovania. Jedno odporúčanie tam bolo zo strany komisie v nadväznosti na reagovanie na túto krízu, aby sme sa veľmi otvorene pozreli a aby sme pracovali veľmi rýchlým spôsobom a spracovávali rýchlo tieto žiadosti z členských e, štátov, ktoré si vyžadovali isté zmeny v operačných programoch a členské štáty naozaj počiarkovali relevantnosť odsúhlasených dlhodobých cieľov národného strategického rámca. Všetky členské štáty počiarkli potrebu zachovať priority takýchto e, programov na základe e, rastu a zabezpečenia zamestnanosti. To znamená, že sme sa neodkláňali od strategických cieľov, na ktoré sa viažú tieto štrukturálne fondy, ale členské štáty využili istú možnosť prispôsobovania týchto programov a 17 členských štátov veľmi rýchlo reagovalo a zmenili operačné programy. Keď hovorím zmenili operačné programy, to neznamená, že tie programy boli celkom zmenené. Relevantné programy boli zmenené a tie mali pomáhať tejto špecifickej dobe, keď začala kríza, keď vypukla kríza. Takisto je veľmi jasné, že tieto prispôsobenia sa týkali um, veľmi uh, načasovaných intervencií, napríklad v oblasti podpory malých a stredne veľkých podnikov, aby sa zabránilo napríklad strate uh, zamestnanosti, respektíve zníženiu zamestnanosti. Uh, Veľmi dôležité bolo ustanovenie v nadväznosti na eh, energetickú úspornosť eh, v eh, domácnostiach. A členské štáty boli spokojné s tou flexibilitou, ktorú sme preukázali a s tým, že sme naozaj takéto zmeny vlastne spracovali zo strany komisie veľmi rýchlým spôsobom. Špecifické opatrenia Niektoré sme zaviedli eh, v nadväznosti na krízu. K tomu by som chcel povedať niekoľko slov, pretože si myslím, že je to relevantné. Ako veľmi dobre viete, nariadenie bolo pozmenené v nadväznosti na eh, energetickú úspornosť a intervencie v nadväznosti na spotrebu energie. Tam v podstate išlo až do 4 sa to mohlo zmeniť v nadväznosti na oprávnenosť Takže hovoríme potenciálne o 8 miliardách eur. Potenciálne samozrejme. A ako viete, tieto nové kritéria e, oprávnenosti, tie boli e, zavedené v kontexte krízového balíka aby sme posilnili vlastne e, stratégiu EÚ v nadväznosti na klimatické zmeny. To bolo vlastne veľmi rozumné uvažovanie, pretože sme tým pádom vydali vlastne istý signál, v súvislosti so strategickou orientáciou a samozrejme, že sme odporúčali, aby sa toto dodržiavalo aj v budúcnosti. Išlo nám o veľmi konkrétne aspekty, ktoré sme považovali za relevantné v nadväznosti na tento návrh, napríklad podporovať priemysel, ktorého pozitívny vplyv na rast a zamestnanosť je veľmi dobre známy. Samozrejme, že nám išlo aj o vytváranie pracovných miest v krátkodobom horizonte. A išlo vlastne o takéto opatrenia, ktoré sa hlavne týkali malých a stredne veľkých podnikov v lokálnom kontexte. Ak uvažujete o um, nainštalovaní solárnych panelov alebo uh, tepelných čerpadiel v súkromných domoch. Častokrát v podstate sú to veci, ktoré uh, sa spájajú s malými a stredne veľkými podnikmi, ktoré fungujú na miestnej úrovni a ktoré vlastne potom takéto práce dodávajú. A my sme takisto presvedčení, že sa majú uplatňovať takéto investície v širokom rozsahu. A toto by nám pomohlo v Európskej únii v nadväznosti na náš celkový cieľ skutočne e, sa stať technickým mm, lídrom, pokiaľ ide o energetiku a energetickú úspornosť. S hľadom na ďalší vývoj a posilnenie tejto línie akčných krokov v následných akčných krokoch sme povolili, aby tieto úsporné energetické opatrenia boli otvorené v nadväznosti na využívanie finančných nástrojov. A práve z toho dôvodu sme vlastne požiadali túto skupinu EIP, aby nám vlastne pomohla v kontexte iniciatívy Jessica, respektíve v tej tretej línii v nadväznosti na uh, finančnú oprávnenosť, pokiaľ ide o energetické zariadenia v nadväznosti na energetickú úspornosť. V tejto oblasti 14 členských štátov podalo správu, že bezprostredne využili túto možnosť investovať do energetických úspor do a obnovenia viac menej v podstate tieto opatrenia, keďže sme e, vychádzali z tej nulovej základne, tieto opatrenia samozrejme, kým sa dostanú na istú e, úroveň, ktorá je merateľná, tak to chvíľku trvá. Samozrejme, že každopádne tá reakcia bola taká, že to bol veľmi pozitívny uh, krok. A ďalej sme sa snažili samozrejme posilňovať isté um, opatrenia v nadväznosti na finančné inžinierstvo. Mali sme tu odvahu pripraviť iniciatívu Jeremy. Išlo znovu vlastne o podporu malých a stredne veľkých podnikov v tomto kontexte. A okrem toho sme vlastne ešte umožnili dodatočnú technickú podporu v rámci komisie. Videli sme, že 12 členských štátov v dôsledku tohoto urýchlilo svoju prípravu na túto iniciatívu Jeremy a podporu malých a stredne veľkých podnikov. A takisto aj Jessica sa v tomto kontexte značne urýchlila. Ako veľmi dobre viete, Jessica bola iniciatívou, ktorá v podstate sa až neskôr v rámci tohto nariadenia začala um, presadzovať ale tá kríza istým spôsobom to potlačila, takže sme videli, že doteraz v podstate máme približne 20 takýchto fondov v rámci Jessica, ktoré boli vytvorené, približne 90% z nich sú vlastne tie, ktoré Európska investičná banka vlastne presadzuje vo 19 členských štátoch. Posilnili sme našu kapacitu spolu s Európskou investičnou bankou aj e, v nadväznosti na Jaspers. Tam ide v podstate e, v Jaspers ide o 85 expertov, ktorých tam máme teraz k dispozícii a tí podporujú projektovú prípravu. v rámci EU 2012. Hlavne ide o urýchlenie tých hlavných projektov, e, respektíve projektových príprav a chceme to naozaj patrične zabezpečiť. To boli tie hlavné opatrenia, ktoré sme e, v prvom kole vlastne e, zaviedli v nadväznosti na zahájenie takéhoto plánu obnovy, respektíve oživenia. Bola tam samozrejme aj druhá časť nariadenia, išlo vlastne o ten balík zjednodušení a tento balík e, vlastne vstúpil do platnosti v júni tohto roka a aj tam máme isté veci obsiahnuté, pokiaľ ide o pomoc krajinám, ktoré čelia problémom v nadväznosti na hospodárskú krízu. Samozrejme, že toto sú opatrenia menšieho rozsahu a sú veľmi konkrétne a veľmi jasne e, zacielené. Napríklad v členských štátoch, ako je Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Rumunsko a tak ďalej, tam v podstate prišlo k ďalšej takejto injekcii uh, hotovosti. Celkovo išlo o 370 miliónov dodatočných zálohových platieb, ktoré vlastne mali pomôcť týmto krajinám, ktoré boli najhoršie ovplyvnené hospodárskou krízou. Hlavne tam išlo o opatrenia v súvislosti so zamestnanosťou. A pokiaľ ide o Grécko, ako veľmi dobre viete, existuje memorandum ekonomických a finančných politík, ktoré bolo odsúhlasené v roku 2010 a definuje, ciele ekonomického programu, ktoré e, sa e, podporujú v rámci finančnej pomoci poskytnutej európskymi e, členskými štátmi v nadväznosti na túto pôžičku MEKu. A tento balík obsahuje aj isté programy zo štrukturálnych fondov. Ide tam hlavne o zriadenie špeciálnej pracovnej skupiny, ktorá v podstate funguje na úrovni um, podpredsedu vlády a v súčasnosti vlastne sa týmto štátom pomáha v príprave istých rozhodnutí v nadväznosti na koheznú politiku. Toto by malo mať veľmi silný dopad na tú rýchlosť, ako sa pripravujú tie hlavné projekty v Grécku a zriadenie niektorých holdingových fondov, ktoré vlastne poháňajú práve štrukturálne fondy a budú cez finančné nástroje v podstate investovať do podpory malých stredne veľkých podnikov do e, mestského rozvoja a do úspor energetických. Takže toto je celkový e, obraz toho, čo spravila táto kohezná politika v nadväznosti na podporu členských štátov a regiónov v rámci boja proti hospodárskej kríze. Um, spätnú väzbu, ktorú sme dostali vlastne zo strany členských štátov, um, tá spätná väzba nám pot, jasne potvrdila, že vlastne sa dobre pochopilo to, že sme ponúkli široký rozsah rôznych akčných krokov, pričom sme si boli vedomi toho, že nie každá krajina využije všetky z nich, ale mali krajiny e, možnosť si vybrať relevantné oblasti, z ktorých mohli potom ťažiť, e, mohli z toho mať istý prospech. Takže toto sa považovalo za veľmi pozitívny aspekt. A akým akým spôsobom v podstate sa zahájil tento program obnovy. Takže celkovo keď si uvedomíme, že je tam tá globálna otázka, že či je možné túto eh, kohéznu politiku využívať, pretože jej hlavným cieľom je byť dlhodobým nástrojom. A toto by malo naozaj pomáhať aj v situácii, keď prichádza k akutným dočasným krízam. A myslím si, že tá odpoveď by zniela áno že naozaj sa dokázalo, že toto je veľmi, veľmi užitočný príspevok. Ďakujem vám. Ďakujem veľmi pekne a teraz by som požiadala pani Manesku a potom pána Šrekera o slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcela poďakovať pánovi Nistlerovi za jeho prezentáciu. Prečítala som si eh, pracovný dokument, ktorý komisia predložila a ak som to pochopila správne, údaje zo strany členských štátov bolo fragmentova- boli fragmentované. Komisia teraz mala problémy, pokiaľ ide o kvantifikáciu dopadu opatrení, ktoré môžu podporiť členských štátov v boji proti, člen, proti finančnej kríze. V tomto kontexte je treba pozrieť sa na to, ako členské štáty konkrétne 5 členských štátov, na ktoré najviac dopadla táto kríza, ako to povedal pán Nisler, aby dostali e, finančnú pomoc zo strany Európskej únie. Myslím si, že by to bolo férové, aby tieto členské štáty e, dávali konkrétne správy a údaje ohľadne opatrenia, aby sme vedeli, či skutočne uplatnili tie správne opatrenia, či využili finančné prostriedky, ktoré sa im dostalo správne a efektívne na účel, na ktorý boli určené. Prvá otázka je teda, kedy si myslíte, že komisia bude v stave parlamentu predložiť takúto, takéto komplexné vyhodnotenie? E, dokument zo strany komisie je výsledkom e, informácií, ktoré poskytli členské štáty prostredníctvom národných strategických programov v roku 2009. Je takéto zbieranie informácií e, ohľadne využívania peňazí a opatrení, ktoré boli urobené dostatočné. Ak sa pozrieme na správu zo, z Rumúnska, tak si uvedomujem, že tieto číselné údaje nevždy súvisia s realitou. Chcela by som preto zo strany komisie počuť, či v týchto správach či pri písaní takýchto správ komisia sa obmedzuje iba na informácie, ktoré dostane z členských štátov, a či vychádza výlučne iba z takýchto informácií. A to sú niekedy informácie, tak, ktoré nekorešpondujú s realitou, bohužiaľ, alebo či komisia má aj určité signály, teda ak má komisia signály, že sú tu určité chyby v dokumentácii tých postupov členských štátov, ktoré sprostredkova, či vtedy komisia si to lepšie overí, či monitoruje takéto členské štáty samotná komisia, alebo či komisia skutočne sa uh, vychádza iba z tých inš- informácií, ktoré dostane od členských štátov. Lebo tak by sme sa dostali do začarovaného kruhu. Potom sa stiažujeme na to, že členské krajiny nedávajú konkrétne a korektné dostupné informácie, ale nespravíme nič preto, aby sme túto situáciu napravili. Čiže to je moja druhá otázka. Do akej miery si myslíte, že Európska komisia by sa mohla viac, e, by mohla viac participovať na monitoringu takéto situácie? Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že moja, moja predrečníčka tu položila veľmi dobrú otázku. Ja by som chcela doplniť ešte tri veci. A to jedno je, ja si myslím, že tá správa e, zobrazuje alebo odráža len pozitívne stránky a nie tie negatívne, čo sa vlastne udialo. A tam by sme sa mali pozrieť úplne presne. A to, že sa neposkytlo kofinancovanie zo strany členských štátov a pritom sa nevyužili všetky možnosti. Ehm, bolo to preto, lebo ehm, nemali štáty e, žiadne peniaze, alebo to bolo len, len pomalosť orgánov. Luxembursko napríklad reagovalo, ale mnohé, mnohé ďalšie členské štáty nereagovali vôbec. Viete, program, ktorý by skutočne mohol byť e, konjunktúrnou e, injekciou, ktorá by vylepšovala energetickú efektívnosť sociálnych bytov. Toto je skutočne miestna miestny stroj na pracovné miesta, pretože všetko sa to vypisovalo na mieste, pretože to boli všetko malé opatrenia. Takže to je skutočný stroj na vytváranie pracovných príležitostí a keď máte 5 členských štátov, to je menej ako polovica, ktorí to využili, tak to je skutočne veľmi málo. A ja viem napríklad, že boli členské štáty, ktoré v zásade vôbec neboli ochotné toto využiť. A vieme, že tam komisia rokovala, aký efekt bol na tomto mieste. Toto, toto je skutočne dôležité vedieť a komisia to len spravovala. E, je to skutočne taká konjunktúrna injekcia. Ďalej je dôležité, aby sme si povedali niečo o spolupráci Európskej investičnej banky a Jaspers. Aké to bolo transparentné, ako e, sa na tom podielal ten dvojitý výbor a že to napriek tomu, že sa muselo pracovať veľmi rýchlo, že sa urobili príslušné opatrenia vzťahujúce sa na o doložku o zlučiteľnosti so životným prostredím. Zároveň eh, tam eh, bola eh, podaná sa správa. Samozrejme, životné prostredie je takisto veľmi dôležité a nevyslalo to veľmi dobrý signál smerom na vonok. Ďakujem pekne. Ešte máme dvoch kolegov, ktorí by sa chceli prihlásiť, čiže by som uzavrela možnosť prihlásiť sa a reagovať na prezentáciu. Vypočujeme si týchto dvoch kolegov. Nech sa páči pán Lambert a potom ešte jeden rečník. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som tomu nastavený veľmi pozitívne aj čo sa týka správy a čo sa týka cieľa tohto projektu, pretože skutočne ide vždy o to, aby sme prispôsobili naš, prispôsobovali naše očakávania. To znamená, že príležitosti, ktoré sme mali počas celej krízy, toto sa nám skutočne podarilo. A kríza samozrejme mala celý rad vedľajších efektov. Nož a potom dve, tri ďalšie veci, ktoré považujem za veľmi pozitívne. Máme tu skutočne 12 krajín, sa, ktoré sa podielajú na tej energetickej efektívnosti, na jej zlepšení. To je veľmi pozitívne e, konštatovanie, pretože keď si pozrieme to, čo máme na programe rokovania, ide skutočne o tie národné akčné plány. Teda skutočne tie krajiny, ktoré tu boli slobodné v rámci svojich um, e, rozhodnutí, tieto sa mohli rozhodnúť pre tie cele, ktoré sa im e, zdali, pozdávali. Tie krajiny neboli um, povinné sa pre niečo rozhodnúť. 12 z nich sa rozhodlo, teda z členských štátov sa rozhodlo pre uh, zvýšenie energetickej efektívnosti. Myslím si, že to je predsa obrovský pokrok. Ja nemám teraz žiadnu špecifickú otázku ani na zástupcu komisia, komisie, ale skôr na predsedu tohto výboru, pretože toto je výbor, bol E, tu aj časovo obmedzený výbor, alebo teda časný výbor, ktorý sa zaoberal s kríz, dopadami krízy. Čo sa stalo s týmto výborom? Kde to nájdeme teraz e, v tej správe, kde sa odráža jeho, jeho činnosť? E, kríza sa už skončila. Uh, Samozrejme vieme, že sú isté dokumenty, ktoré sa poskytli, a isté príspevky, ale kde dostaneme tú správu z činnosti tohto výboru? Dostaneme to sem do výboru, pretože ja by som o tom rád e, diskutoval. Ďakujem pekne, pani predsednička. No je úplne jasné, že údaje, ktoré sme si vypočuli, korešpondujú tejto situácii, ktorú tu máme. Je to všetko dôležité a zaujímavé, ale pani predsednička, opatrenia, ktoré boli e, implementované a príspevku, príspevok, ktorý sme počuli zo strany komisie, neodpoveda. Nenašli sme odpoveď na to, ako vyriešiť túto krízu, čo s ňou urobíme. Tieto opatrenia nebudú mať žiadny účinok na krízu, možno trochu zjednodušia alebo zľahšia dopad tejto krízy, ale to sa netýka všetkých krajín. Bohužiaľ, kríza sa stále prehlbuje a zhoršuje a niečo sa už podarilo urobiť, boli opatrenia, ktoré boli zapracované a pomohli ak predstaviteľ komisie nehovoril o kríze, tak potom vôbec nemá význam, aby nám niečo hovoril. Hovoril tu o nejakých fondoch, o nejakej pomoci pre menšie a stredné podniky, ale úprimne povedané, veľa malých a stredných podnikov nie je v stave, aby sa zúčastnilo na spolupráci s týmito projektami, pretože majú také veľké drhy, ktoré nevedia pokryť. A musím povedať, pani predsednička, že peniaze, o ktorých tu hovoríme, 327 miliárd Predtým, než našala kríza, tieto projekty boli naplánované, mali sme tu nástroje, ktoré sme chceli spustiť, podporné mechanizmy a tak ďalej a tak ďalej. To bolo všetko, čo bola situácia pred krízou, ale potrebujeme te- zlepšiť implementáciu, zrýchliť implementáciu, to nám jednoducho nepomôže von z krízy a to je realita, tak sa na ňu pozrime, tak ako to vyzerá. Ja nechcem byť nejaký negatívny, nemám nič proti takýmto opatreniam, avšak Mali by sme si uvedomiť skutočnosť, že opatrenia, pokiaľ ide o zamestnanosť napríklad, sú prepojené so zlými pracovnými podmienkami v krajine, kde sme videli 50-percentný nárast v nezamestnanosti. Čiže čo je pre mňa dôležité? Ako sa vysporiadame s príčinami tejto krízy? Nechceme príjmať iba nejaké uh, Eh, opatrenia, ktoré sú iba kvapkou v mori. Ďakujem pekne. Poprosím pána Nislera, aby sa vyjadril k našim pripomienkám. Ja sa pokúsim odpovedať na otázku pani Manesko a pána Langorasika. Budem odpovedať na obidve naraz. To, čo tu máte v tejto správe, do istej miery je nejaká rýchla odpoveď zo strany členských štátov, ako vlastne využili ponuku, ktorá k ním prišla cez koheznú politiku a ktorá bola zameraná na podporu pod problémov, ktoré musia čeliť od začiatku krízy. E, samozrejme nemusím hovoriť, že celá situácia ešte neskončila, že kríza neskončila. Uvedomujeme si veľmi dobre, e, aj keď tu máme určité signály ekonomického rastu, zároveň vieme, že v regionálnych a miestnych podmienkach ešte stále máme veľké ťažkosti, a to dosť často, pokiaľ ide o vysporiadanie sa z tých obmedzení a zlej situácie, ktoré priniesla kríza. Čiže keď ide o tieto správy, ktoré nám podávajú členské štáty, tak si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme povedali celkom jasne, že toto je vlastne prvá správa ohľadne toho, ako využili členské štáty túto ponuku ktorá prišla z strany koheznej politiky. V kontexte koheznej politiky máme systém správ, ktorý zaopiera o výročné správy a tieto správy nás informujú o celkovom procese implementácie opatrení. Avšak ja by som chcel povedať, že nemáme nejaké rozlíšenie medzi tým, čo by sme nazvali niečím, čo je konkrétne prepojené na krízu samotnú a niečím, čo je zasa spojené s prirodzeným pokrokom alebo postupom, pokiaľ ide o implementáciu takýchto opatrení. Takže to nerozlišujeme. A vidím, že do istej miery. Teraz sa sústredíme na to, ako sa implementujú tieto opatrenia v členských štátoch. E, analýzujeme aj otázky, ktorými sa členské štáty musia vysporiadať a nakoľko problémy v tejto oblasti a v hospodárstve pokračujú, kladieme dôraz na to, aby e, kohezná politika analyzovala situáciu ešte detailnejšie, aby v rámci možnosti tých prostriedkov, ktoré máme, tých nástrojov, ktoré máme, sme mohli byť do tej miery nápomocní. Ale to je ten spôsob, akým politika súdržnosti, či kohezná politika môže fungovať. Je dosť ťažké, aby sme rozlišovali nejaké problémy, ktoré skutočne súvisia priamo s krízou, pretože sa musíme vysporiadať s situáciou, ktorú máme a tá je takáto komplexná. A ešte to, čo sme tu mali od pána Šrotera, pokiaľ ide o tie základné problémy, ktoré sa týkali niektorých členských štátov, napríklad pokiaľ ide o spolufinancovanie alebo zdroje spolufinancovania, to je veľmi zaujímavý argument. Mali sme skutočne problémy takéhoto charakteru, predovšetkým pokiaľ ide o nové členské štáty a Viete, že Európska investičná banka zmobilizovala veľkú finančnú podporu, aby zabezpečila, že opatrenia, ktoré sú financované koheznou politikou, aby sa tieto dostali tam, kam sa majú, aby sa nerozdrobili na základe nedostatku nejakej koheznej politiky. Sú tu pôžičky pre väčšie množstvo a, krajín, členských krajín, ktoré vlastne financuje Európska investičná banka, ktoré majú umožniť, aby tento celý systém pokračoval vo svojej funkčnosti. A to je do istej miery problém, ktorý súvisí s krízou samotnou a monitorujeme túto situáciu spoločne s Európskou investičnou bankou. Sústredíme sa na tieto problémy veľmi pozorne, aby sme videli, či sú tu ešte nejaké iné skryté rizika. A pokiaľ ide o energetickú efektívnosť, tak tu sme zaznamenali veľmi selektívny updating e, týchto opatrení. To, čo pán Van Nisleroy uviedol, je do istej miery správnym prístupom alebo sumarizovaním situácie v celom množstve členských štátov. Ak sa pozrieme na starých členských, na staré členské krajiny, Ehm, tam máme nástroje, ktoré podporujú energetickú efektívnosť. Musíme sa na Rakúsko alebo Nemecko. Oni tu mali podporné schémy, ktoré fungovali, alebo dokonca Holandsko, ktoré fungujú na základe kombinácie grantov a pôžičiek a fungujú veľmi efektívne. Čiže už od samého začiatku bolo úplne jasné, že napríklad Rakúsko alebo Nemecko nebude e, príjmať tieto nové opatrenia. Avšak iná situácia bola také krajine ako je Francúzsko. Francúzsko využilo túto príležitosť a to okamžite, hneď ako táto ponuka prišla táto ponuka vo forme nariadenia a teraz e, vo väčšom množstve operačných programov začalo rozvíjať opatrenia, aby podporila sociálne, uby, sociálne byty. Tento francúzsky, francúzsky systém, ktorý poznáme, tak podporuje predovšetkým tú skupinu obyvateľstva, ktorá je najviac postihnutá touto negatívnou situáciou, čiže sú vyčlenené tie rodiny, ktoré sú ohrozené, e, pardon, nevyčlenili rodiny, ktoré sú ohrozené hrozbou chudoby. Vieme, že sú tu schémy podpory, ktoré využívajú tieto finančné nástroje. Čiže spustili sme vo Francúzsku skutočne niečo, čo sa dá ďalej rozvíjať a čo bude mať ešte väčší rozmer a účinnosť. Tieto opatrenia v nadväznosti na energetickú úspornosť tie v podstate eh, v ďaleko menšej eh, rozmeroch sa vlastne začali uplatňovať aj v nových členských štátoch. Asi si spomínate, že tam bolo ustanovenie v tomto nariadení, ktoré za obmedzených okolností umožňovalo, aby tieto fondy EÚ boli zmobilizované v nových členských štátoch v kontexte integrovanej urbanistickej regenerácie a takisto v kontexte eh, investícií do energetickej úspornosti. A videli sme v podstate, keď sme toto nariadenie začali uplatňovať, že vlastne ďaleko dôležitejšie opatrenia sa začali presadzovať v členských štátoch. A takisto sa toto úsilie prepájalo s Európskou investičnou bankou a v niektorých prípadoch aj s niektorými národnými bankami, ktoré do tohto začali vstupovať a vidíme, že tieto opatrenia sa rádovo v podstate začínajú um, zvyšovať v týchto uh, členských štátoch a budú sa presadzovať v nasledujúcich mesiacoch. Samozrejme, že tieto opatrenia musíme hodnotiť a v tejto etape by sme nemali vlastne porovnávať efektívne prijatie a míňanie Eh, finančných prostriedkov s potenciálnymi skúsenosťami, pretože samozrejme, že tá eh, potenciál je hypotetickým číslom, pretože v mnohých krajinách celkom určite v tomto programovom období eh, toto nezačnú presadzovať. A potom ešte, pokiaľ ide o Jaspers. Jaspers to je spoločné úsilie e, v nadväznosti na partnerstvo Európskej investičnej banky, Európskej banky pre obnovu a rozvoj a Európskej svetovej banky e, a Svetovej banky. Ide tam vlastne o technickú podporu členským štátom. Táto technická podpora sa ponúka verejným orgánom, ktoré sú poverené úlohou pripraviť hlavné investičné projekty. Táto pomoc, ktorá prichádza zo strany Európskej investičnej banky, to je podpora zo strany expertov. To znamená, že to funguje takým spôsobom, že zaangažujeme expertov do, buď do prípravy jednotlivých projektov, alebo títo experti poskytujú horizontálne poradenstvo v nadväznosti na um, Eh, stratégiu v danom odvetví, napríklad rozvoj železníc alebo eh, povedzme eh, hospodárenie s vodou, úprava a čističky vôd a tak ďalej. A toto sú veci, ktoré sa potom pripravujú a konečným cieľom tohto všetkého je, aby e, v patričnom čase boli schopní e, predložiť hlavné projekty a, predlo- a predložiť ich Európskej komisii. Ako si pamätáte, aspekty kvality a súladu e, s komunitárnymi pravidlami to je zbytočné o tom hovoriť, pretože keď máte dočinenia s environmentálnymi projektami, experti na to, aby mohli radiť týmto členským krajinám, pokiaľ ide o hlavné požiadavky ktoré je potrebné splniť na to, aby vôbec bol akceptovaný tento projekt v konečnom dôsledku Európskou komisiou. Takže ten systém v podstate by mal byť taký, že je vlastne k dispozícii členským štátom, ale súčasne má aj dopad v našom vlastnom záujme zo strany komisie. Chceme, aby naozaj to boli kvalitné projekty, ktoré budú rýchlejšie v podstate predkladané zo strany členských štátov. Veľmi pekne ďakujeme, Rudolf. A týmto by som chcela uzavrieť naše dnešné zasadnutie. Stretneme sa o týždeň 9. decembra vo štvrtok o 9. do obedu a chcem vás požiadať o to, aby ste prišli na čas, pretože máme naozaj veľmi, veľmi bohatý program. Takisto by som vás chcela informovať o rozhodnutí koordinátorov, ktoré bolo prijaté včera a na poslednej plenárke v Štrasburgu, na našom nasledujúcom zasadnutí, aby sme v podstate dnes toto mohli, dnes by sme to mohli uzavrieť týmto bodom a veľmi pekne vám ďakujem. Ďakujem všetkým za aktívnu účasť a ďakujem veľmi pekne tlmočníkom. No.